Bueno, vamos a empezar porque... Dobre, takže môžeme začať. Máme medzi nami dôležitú osobu, ktorá má ešte ďalšie dôležité úlohy potom na práci. Dnes tu vo výbore máme predsedu Rady OSN pre ľudské práva, a pán Joachim Rücker. Nie som si nikdy istá, ako sa to správne vyslovuje. A preto je vždy lepšie, keď sa to vysloví správne. My sme sa s pánom ambasádorom stretli svojho času už v Ženeve a potom sme ho pozvali na zasadnutie podvýboru, keď bude niekedy v Bruseli. E, Ambasador zohráva veľmi dôležitú úlohu v OSN, ako všetci vieme. Um, má na zodpovednosti veľmi dôležitý nástroj, dôležitú inštitúciu, cez e, túto radu vlastne získavame veľmi dobrý prehľad o ľudských právach na celom svete. Chcem sa pánovi Rukerovi poďakovať veľmi pekne za mm, to, že prišiel medzi nás a za to, že e, nám e, povie niečo o tom, ako môžeme vyhodnotiť súčasnú situáciu ľudských práv. Takže ďakujem ešte raz ambasadorovi a udelujem mu slovo. Thank you, uh, Madam Chair. Ďakujem, pani predsednička, Vážení členovia podvýboru, dámy a páni, som veľmi rád, že dnes môžem byť medzi vami. Ďakujem podvýboru za to, že uh, ma pozval. Mal som už veľmi dobré stretnutie s členmi podvýboru s pánom Ticianom, s pánom Gržibom. A takisto som veľmi rád, že sa zúčastnila pani Mogherini v marci na um, zasadnutí našej rady na segmente na vysokej úrovni. Aj vysoká zástupkyňa, aj ostatní členovia podvýboru zúraznili, že je potrebné budovať silný multilaterálny systém ľudských práv. Vy ako Európsky parlament zastupujete najväčší nadnárodný elektorát na svete. A preto, keď je príležitosť, tak s vami spolupracujeme. A takisto aj e, na Rade pre ľudské práva spolupracujeme s vašimi delegáciami a tá spolupráca je veľmi dobrá a vyvoláva mnoho pozitívnej pozornosti v Ženeve. Preto som rád, že v tomto kontexte sa môžem stretnúť opäť e, so zastupcami Európskeho parlamentu a utužovať dobré vzťahy. Naše posledné júnové zasadnutie bolo 29. zasadnutie, takže niekoľko všeobecných pripomienok. Táto rada vznikla v roku 2006 s cieľom e, rozširovať rešpektovanie základných ľudských práv a slobod pre všetkých bez e, rozlišovania, bez akýchkoľvek rozdielov. Rada OSN pre ľudské práva chce riešiť porušovania ľudských práv na celom svete a to najmä systematické porušovanie ľudských práv a chceme tieto neduhy vykoreňovať čo najrychlejšie a zároveň k tomu vydávame odporúčania. Ako viete, Rada OSN pre ľudské práva pred desiatimi rokmi vznikla ako súčasť e, miléniových reforiem. Musíme túto radu vidieť v kontexte ďalších pilierov OSN, pilier pre mier a bezpečnosť, v roku 2005 sa urobili niektoré prelomové reformy v rámci e, vrátane zodpovednosti chrániť. Takisto tu máme pilier rozvoja a prosperity. V roku 2005 sa tu tiež urobili prelomové reformy ako prijatie mileniových cieľov. No a s týmito piliermi vznik Rady OSN pre ľudské práva e, v roku 2005 bolo to bola tiež prelomová reforma. Rada má určité špecifické charakteristiky, ktorým sa budem venovať o chvíľu. Práca a rozhodnutia e, Rady OSN majú skutočný účinok v praxi a upozorňujú na zneužívanie a na porušovanie ľudských práv, ktoré by inak ostalo nepovšimnuté. Je to takisto platforma pre hlasy e, ľudí, z, priamo z terénu, z e, miest, kde dochádza k hrubému a systematickému porušovaniu ľudských práv. Nedávne zasadnutie bolo opäť dôkazom toho, že e, je to naozaj tak, ako popisujem. A teraz ešte raz k tomu 29. zasadnutiu, ktoré sa ukončilo pred minulý týždeň jedna z najdôležitejších tém na agende na žiadosť EÚ bola téma ľudské práva migrantov. Konal sa interaktívny dialog o právach migrantov. Zúčastnili sa aj vysoký zastupca OSN pre ľudské práva a ďalší vysokí zástupcovia medzinárodných organizácií. Táto diskusia ukazuje, že rada veľmi citlivo reaguje na tie najpalčivejšie otázky ľudských práv. My sme hovorili o migrácii z tých najrôznejších uhlov, ale najdôležitejší uhol pohľadu boli ľudské práva. Mnohé štáty uznávajú, že táto kríza sa môže riešiť iba um, iba uh, globálnym prístupom a musíme riešiť tie uh, zásadné príčiny tohto javu. Vidíme, že porušovanie ľudských práv prichádza v kontexte politickej nestability, extrémnej chudoby a klimatických e, zmien. EÚ ukázala, že je tu aktívnym lídrom a že e, všetky štáty majú vzdielanú zodpovednosť štáty pôvodu, štáty tranzitu, štáty určenia a takisto aj všetky zainteresované strany. E, Rada potom prijala dve uznesenia. Jedno sa týkalo ochrany ľudských práv migrantov v tranzite, nová iniciatíva a potom táto e, potom máme ďalšiu iniciatívu, ktorá sa venuje e, maloletým a adolescentom bez e, sprievodu. Ďalšia nová iniciatíva sa týka uznesenia, ktoré sa týkajú ľudských práv moslimov Rohingya a ďalších menšín v Mianmare. Takisto tu máme uznesenie o porušovaní ľudských práv, um, najmä uh, čo sa týka pašovania a nutenej migrácie. Porušovanie ľudských práv v Mianmare je komplexné, netýka sa iba jednej menšiny a táto situácia uh, sa zhoršuje, tak ako osobitný spravodajca zdôraznil vo svojej správe. Máme tu napríklad závažné prípady, uh, kedy sa opakovanie útočí aj na osobitného spravodajcu, respektíve na osobitnú spravodajkyňu. O tom budem hovoriť e, o niečo neskôr, ale to bol obzvlášť závažný e, prípad. Hlavná rezolúcia o Mianbare, kde Európa je vlastne lídrom, e, sa chce postarať hlavne o to, aby táto téma nezmizla z agendy. Takisto sme si vypočuli správu Vysokého komisára pre ľudského práva, kde sa hovorí o tom, že v rámci právnemu, e, právneho štátu e, všet, všetci majú rovné práva a mnohé tieto témy počas trojtyžňového zasadnutia sa objavili na agende. Takisto sa zdôrazňovala zodpovednosť štátu. To je veľmi dôležitá téma, posledných mesiacoch. Najmä v apríli, kedy sa konalo osobitné zasadnutie o sekte Boko Haram a prijali sme k tomu aj rezolúciu, ktorá spomína zodpovednosť štátu pri boji proti terorizmu. Keď už hovoríme o terorizme, terorizmus je neustálou hrozbou. Na poslednom zasadnutí sme o tom hovorili, mali sme interaktívny dialog e, s osobitným spravodajcom um, o ochrane ľudských práv pri boji proti terorizmu. E, hovorili sme s Benom e. Emersonom a takisto sme mm. počuli ústnu prezentáciu o tom, ako Boko Haram porušuje ľudské práva. To bola aj téma v apríli. Rečníci odsúdili tieto hrozné útoky na e, civilné obyvateľstvo, na ženy a dievčatá, ale takisto nastoja na tom, aby zodpovedné vlády bojovali proti terorizmu a v kontexte tohto boja podporovali ľudské práva. Počas tých terých, troch týždňov sme e, si vypočuli e, dôležité správy, ako napríklad hromadné popravy, rasová diskriminácia, extrémna chudoba a takisto sloboda slova. Takisto sme schválili 14 správ pracovných skupín, vrátanie správ o e, Švedsku a Španielsku. A tým sa dostávame o krok bližšie k ukončeniu druhého cyklu tohto dôležitého procesu. Prečo je UPR tak e, dôležitá? UPR podľa generálneho tajomníka má obrovský potenciál rozširovať e, povedomie o ľudských právach v tých najtemnejších kútoch sveta. Povedal, že keď vznikol tento nový mechanizmus, toto je vlastne taká, oso- ta- taká osobitná črta tejto rady. E, keď bola vytvorená v roku 2005, sa e, schválilo, že sa budú robiť tieto univerzálne pravidelné e, správy a v rámci toho screening dodržiavania ľudských práv. E, Čiže táto správa UPR, ktorá vlastne teraz skončí druhý cyklus, má tu výhodu, že všetci členovia OSN sa tam e, zúčastňujú a hodnotí sa, ako jednotlivé členské štáty dodržiavajú ľudské práva a takisto tieto správy UPR poskytujú kritéria, ako merať dodržiavanie ľudské pra- ľudských práv. A toto je veľká výhoda. Vždy máme problém s meraním toho, ako sa dodržiavajú ľudské práva, ako sa dodržiavajú rôzne dohovory, aký pokrok sa robí. A tu sa naozaj dá porovnať, ako sa dodržiavali odporúčania prvého cyklu UPR a druhého cyklu UPR. A môžeme konštatovať, kde sú úspechy, kde sú deficity. Ako príklad uvediem e, prípad Fidži. V správe sa hovorilo, že je veľký rozdiel medzi prvým a druhým cyklom hodnotenia Fidži. E, potom po druhý raz už Fidži vlastne aktívne e, sa zúčastňoval hodnotenia a v dôsledku prvej správy UPR štát Fidži zrušil trest smrti. A sú tu aj podobné prípady s inými členskými štátmi. A pokiaľ ide o správy UPR, dôležité je, že odporúčania, ktoré sa tu formulujú, a často je ich veľa, USA dostali napríklad 350 odporúčaní v rámci správy UPR, tak dôležité je, aby tie odporúčania sa naozaj implementovali, aby, aby sa naozaj zrealizovali aby sme mali nástroje na monitorovanie implementácie. O tomto musíme ešte hovoriť predtým, než zahájime tretí cyklus. Chcem sa vrátiť teraz k rade. Na poslednom zasadnutí sme prijali 25 rezolúcií a jedno um, vyjadrenie predsedu. Dva mandáty boli predložené a dva nové ehm, mandáty sme schválili. Máme nového spravodajcu pre osoby s albinizmom a pre ochranu týchto osôb. Takisto máme osobitného spravodajcu pre právo na súkromie v digitálnej ére. Ten môže analyzovať právo na súkromie, na digitálne súkromie tým, že bude predkladať odporúčania členským štátom. Je to spravodajca z Malty. Väčšina textov je príjmaných konsenzuálne napriek dlhým rokovaniam, ktoré im predchádzajú. Myslím si, že toto by sme mali robiť aj naďalej, aby ten konsenzus bol čo najvyšší, aby bolo čo najmenej kontroverznosti pri hlasovaní. Polarizácia, antagonizácia, to sú veci, ktoré vzniknú veľmi rýchlo. A v duchu spolupráce a dialógu musíme toto prekonávať. Ja to nazývam duch Ženevy. Čo, takže ak 75 rezolúcií príjmeme jednomyselne, tak je to naozaj veľmi dobrý výsledok. Pokiaľ ide o tematické záležitosti ľudských práv, e, práva žien, rodové násilie, to sú veľmi silné témy. Mali sme k tomu tri panelové diskusie. Týkalo sa to napríklad e, práva žien a dievčat na vzdelanie, zapojenie žien do politického rozhodovania a takisto domáce násilie na ženách. Prijali sme dôležité uznesenia o eliminácii všetkých foriem násilia na ženách e, s ťažiskom na domácom násilí a takisto sme schválili rezolúciu o diskriminácii žien, kde sú veľmi silné znenia veľmi silný jazyk. Toto bolo prijaté konsenzuálne nakoniec. I keď samozrejme vždy sa objaví nejaká opozícia a nie je vždy ľahké dosiahnuť ten jednomyselný dialog. Európska únia je a ostane e, silným zástancom práv žien na celom svete. Pokiaľ ide o jednotlivé štáty, Myslím si, že veľmi dobrý konsenzus sa dosiahol mm, pri príjmaní rezolúcie o Južnom Sudáne, pretože chvíľku to vyzeralo, že nedosiahneme konsenzus, že bude potrebné hlasovanie, ale nakoniec sme sa dohodli A nakoniec sme schválili naozaj silné uznesenie a e, vyzvali sme, aby sa v Južnom Sudane konala prieskumná misia. Úrad vysokého komisára bol vyzvaný, aby vyšetril porušovanie ľudských práv e, v Južnom Sudane a aby takisto spolupracoval s vládou Južného Sudánu a aby sa snažil dosiahnuť zodpovednosť e, tejto vlády. Um, a OHCHR má takisto vyhodnotiť efektívnosť vlády e, Južného Sudánu OHCHR. Potom e, príjme ďalšie odporúčania a takisto aj návrhy technickej e, pomoci a prípadne vymenuje aj osobitného spravodajcu. Teraz chcem vysvetliť niečo ešte ohľadom tej technickej pomoci. Technická pomoc je súčasť našej práce. V rade často diskutujeme, či táto vec sa má riešiť v rámci bodu 4, to sú štáty so závažnými problémami, alebo či to máme diskutovať v rámci bodu technická spolupráca so štátmi. No a jeden z indikátorov, ktorý sme riešili um, počas rady, hovorili sme, podľa akých e, kritérií zaradiť túto tému do bodu 4 alebo do bodu 10, tak e, hlavným kritérom je politická vôľa. Či existuje v danom štáte politická vôľa zlepšiť situáciu. Takže ak tam je tá politická vôľa, tak môžeme využiť bod 10. Ak neexistuje politická vôľa v danej krajine zlepšiť situáciu, tak potom musíme využiť bod 4. Pokiaľ ide o Sýriu, vzniká tu potreba zodpovedia sa za veci v oblasti ľudských práv. A čo sa týka porušovania ľudských práv a utrpenie obeti, obeti na oboch stranách musíme tomu dať náležitú pozornosť. Navyše, situácia s ľudskými právami alebo humanitná situácia na Ukrajine sa preberala vrátane mien páchateľov, aby naozaj sa zodpovedali za svoje činy podľa mňa veľmi často takéto čosi je základ pre diskusiu aj na iných fórach vrátanie Bezpečnostnej rady. Aspoň toľko zistila naša komisia. Navyše situácia s ľudskými právami na Ukrajine eh, sa neskončila koncenzom táto rozprava, ale uznesenie, ktoré bolo prijaté väčšinou, eh, vyzvalo komisára, aby odprezentoval pred Radou pre ľudské práva jednu z tých periodických správ OHCHR o, o situácii s ľudskými právami na Ukrajine. A teraz to tak bude, pravidelne budú predkladať túto správu. V tomto kontexte by som spomenul aj to, že sme začali ďalší, ďalší formát, v ktorom Vysoký komisár pravidelne informuje v marci, v júni a v septembri, ale aj v máji. My sa po prvýkrát pokusili o neformálny formát, kedy nám tá briefing v Ženeve o súčasnej situácii na zasadnutí Rady pre ľudské práva. Myslím si, že to je kľúč pre to, aby sme mohli lepšie zareagovať na situáciu a Hovorím tu o tom, že je dôležité mať aj e, mimoriadne zasadnutie, pravidelné zasadnutie, ale aj takéto spontánne a neformálne. Čo sa týka Bieloruska, na 32. zasadnutí e, zhromaždenia bolo, bola rozprava o Bielorusku. Vy ste, ste čítali, že komisia, ktorá sa zoberá Gazov už zostavila správu a odprezentovala ju. Boli tam roz, interview s obeťami v Izraeli, s obeťami z okupovaných území a zdá sa, že bude možná aj komisia pre vojnové zločiny, keď obe strany sa rozhodnú prijať zodpovednosť za svoje činy a za zločiny, ktoré spáchali bola pri, bolo prijaté uznesenie k tejto veci a vysoký komisár sa má zaslúžiť o implementáciu týchto odporúčaní a uj. a v marci 2016 bude 31. zasadnutie HRC v tejto veci. Výbor pre Eritreu odprezentoval svoju rozsiahlu správu, má vyše 500 správ, možno, strán, možno ste ju už videli a čítali. Hovorí sa tam takisto o rozsahu násilia a o obete sa vyjadrujú. Môžu to byť, môže to byť stanovené ako zločiny proti ľudskosti, vrátane mandátu, v rámci ktorého sa poskytnú situácie, eh, informácie o hrozných neludských krutostiach. Na začiatku som spomínal, že HRC sa pred desiatimi rokmi založilo ako súčasť miléniových reforiem. Tam boli dve jedinečné črty. Univerzálny periodický prehľad a druhá črta, druhá charakteristika je úloha občianskej spoločnosti v súvislosti s pozorovateľmi. V rade je úloha občianskej spoločnosti e, ničím dodatočným. Je to samotným jadrom nie sme schopní vykonávať povinnosti ako Rada pre ľudské práva, ak by sme nemali aktívnu participáciu občianskej spoločnosti, kde sa aktívne formulujú názory a zároveň ona je zrkadlom, nastavuje nám zrkadlo pre miestne mimovládky, ktoré implementujú, e, čo sme rozhodli. Je to takisto dôležitá téma. A pre nás je preto veľmi dôležité, aby sme zostali v takomto kontakte a zabezpečili priestor, ktorý má občianská spoločnosť v našej rade pre um, ľudské práva HRC. A tento priestor sa snažíme e, vykolikovať aj v iných krajinách, tam, kde ľudia sa dostanú do kontaktu s našou radou pre ľudské práva, či už v Ženeve, alebo inde. A je tu vec, ktorú môžem urobiť ako predseda, je sledovať každý jeden prípad represálií, o ktorom sa dozvieme a to aj robíme. A pokúšame sa to robiť kontinuálne, vytvárať konsenzus. Všetci chápeme, že občianská spoločnosť je súčasťou diania a nie len nejakým dodatkom, doplnkom a je našou povinnosťou a je to dôležité pre moje predsedníctvo, zostať v úzkom kontakte s občianskou spoločnosťou, ktorú treba ochraňovať a podporovať. Ak sa pozrieme na veci v širšej perspektíve do budúcnosti, v miestnosti 22, ktoré bude v miestnosti pre všeobecné zhromaždenie aj v New Yorku. Toto sú miestnosti, kde sa skôr pracuje, ako sa niečo prezentuje a naše predsednico mieni udržať túto, túto pracovnú etiku. Budeme sa venovať trom prioritám inštitúciálnych a funk- funkčných a, mm, aspektov pre ľudské práva. Zlepšia sa vzťahy, inštitúciálne vzťahy medzi Ženevou a New Yorkom. Aj ich spolupráca s HRC a v neposlednom rade aj finančne. Možno sa pamätáte, že čo sa týka piliera pre ľudské práva, 3 rozpočtu OSN a to je naozaj málo, keď sa pozrieme na iné piliery, piliere tak si uvedomíme, že máme tu finančný problém a zároveň máme plné ruky práce, plné ruky veci, ktoré treba dokončiť. Pokúsil som sa identifikovať, aká efektívna je Rada pre ľudské práva, pretože sa môže stať, že sa staneme obeťou nášho vlastného úspechu a naše iniciatívy, či už sú to uznesenia, panely, zvláštne mechanizmy, zvláštni spravodajcovia, tento, tu badáme exponenciálny rast. Potom máme stovky podujatí, tie ani nebudem spomínať, takže je toho veľa. A ak neurobíme niečo pre efektivitu našej práce, ale nie len na oko, ale skutočne preto, aby bola naša práca efektívna. O tom to celé je. Myslím si, že v prvých niekoľkých mesiacoch sme zlepšili vzťahy medzi Ženevou a New Yorkom. Nechcem k tomu až tak veľa hovoriť, ale mám pocit, že naozaj prezidentské vyjadrenie k efektivnosti na základe 29. zasadnutia rady obsahuje tieto kľúčové prvky a myslím si, že počas druhých, druhého obdobia 6-mesačného predsedníctva sa skôr sústredíme na efektívnosť a implementáciu veci v praxi, v teréne. To je niečo, čo v kontexte UPR je žiaduce. Možno, že už nebudem k tomu viac hovoriť. Ďakujem, že som mal čas a príležitosť odprezentovať naše úspechy a to, čo sa u nás deje a slovo má späť pani predsednička. Ďakujeme, hovorí. Ďakujeme za komplexné poňatie tejto tematiky. Som si istá, že kolegovia majú otázky. Prvá je pani Lochbiller. Ďakujem, budem hovoriť teraz po nemecky a pôjde to aj trošku rýchlejšie. Ďakujem, pán vyslanec, za prezentáciu práce rady a samozrejme vám želám veľa, blahoželám aj e, k tomu, že ste veľa vecí pohli. pred keď sa teraz na to pozeráme, tak e, títo osobitní vyslanci sú veľmi nápomocní a keď sa pozrieme e, na jednotlivé rezolúcie k jednotlivým krajinám, napríklad Saudskej Arabii, tak zistíte, že často v parlamente pozeráme aj na to, čo vlastne krajina akceptovala a ako ďaleko E, išla. A to je pre nás veľmi e, užitočné. A teraz Mám e, niekoľko otázok. Vy ste hovorili o rezolúciách, ktoré prinieslo posledné zasadnutie. A ako viete, tá situácia v Mianmare vyvolala tiež niekoľko rezolúcií tu v parlamente, tu budeme pokračovať. A pokiaľ ide o práva Rómov, E, tu sme takisto venovali e, pozornosť. Možno by ste mohli tiež k tomu niečo povedať k rezolúcii. A takisto, pokiaľ ide o práva migrantov, to je tiež dôležité pre našu prácu. E, v septembri by malo byť veľké vypočutie spolu so zahraničným výborom, pretože ehm, Európska únia má najsmrteľnejšiu hranicu sveta a keď sa nám nepodarí, nepodarí ochraniť tie hodnoty, na ktorých e, stojíme, tak e, vlastne e, to bude veľmi zlé a tu jednoducho musíme postupovať tak, aby sme neprošovali ľudské práva. A otázka, budete sa na niektorom z budúcich zasadnutí venovať otázke Kambodže? a takisto situácia v Severnej Koreji, tej sa už venovala aj Bezpečnostná rada a spôsob porušovania ľudských práv e, možno e, vnímať ako zločiny proti ľudskosti. Takže budete sa venovať aj tomu a snáď ešte na záver ako regionálna inštitúcia pozeráte sa určite aj na ďalšie regióny, napríklad na to, čo sa deje v Latinskej a Strednej Amerike. E, to je možno ďaleko, ale v Ázii to nie je až tak e, ďaleko. A ako vyzerá práca e, tejto rady regionálne. A nakoniec k financiám. Um, ja len tak z hlavy um, mysl, viem, že EÚ e e, vyčlenila okolo 4 e, milióny na komisára pre ľudské práva, ale inak to nefinancujeme nejako špecificky. Takže myslím si, že teraz by sme mali špecificky povedať, čo sa bude financovať a v budúcom polroku by mala byť aj správa o vzťahoch EÚ OSN. Myslím si, že je to iniciatíva, s ktorou prišla ALDE a a možno by bolo dôležité a užitočné, keby sme vedeli aj od vás, ktoré oblasti by mali byť podporené. El señor Henkel. Ďakujem pani Lochbiller. Slovo má pán Henkel. Hm. Ja, Herr Rücker. <laughs> Uh, last time I saw you, I was already... Keď som vás minula videl, už som vtedy pracoval v oblasti ľudských práv na medzinárodnej sfére a vy ste boli političkou. Dnes je to naopak. Vy ste vy pracujete v oblasti ľudských práv a ja som politikom. Mám dve viac menej zásadné otázky. Som tu od začiatku a bol som až šokovaní niektorými prvkami aktivít s ľudskými právami spojenými v snemovni parlamentu a podelím sa s vami o svoje pocity. Neviem, či aj vy máte tie isté skúsenosti. Prvá vec, neustále sa zvyšuje a rozširuje definícia toho, čo sú to ľudské práva. Aj v parlamente sú ľudia, aj v tejto skupine sa venujú svojim koničkom a ak je ich koničkom oblasť ľudských práv, tak ju rozširujú. Napríklad rozprava o umelom prerušení tehotnosti je samozrejme legitímnou rozpravou alebo otázky životného prostredia tiež sú legitímnou témou na rozpravu, ale nemyslím si, že patria do tejto skupiny, do oblasti ľudských práv. Poskytnem vám veľmi dramatický príklad. Zistil som v práve pre, o ľudských právach pre rok 2013, že sa tam zaviedla dokonca nárokovateľnosť daní do oblasti ľudských práv, čo si myslím, že je škandalozne takéto finančné záležitosti sem vťahovať. A preto moja otázka znie, zdieľate moje znepokojenie, že definícia ľudských práv sa stáva priširoká a na konci sa môže obrátiť proti pôvodnému cieľu, ktorý mali ľudské práva. A druhá otázka, to je čosi, čo som už celé roky pozoroval. V 55 alebo 57 islamských štátoch sú ľudské práva porušované jednou formou alebo ďalš, inou formou, druhou formou. Namiest, na, e, voči ženám mimoriadne, ale aj voči iným menšinám. Nemohol by, alebo nemal by niekto sa vyjadriť k tomuto problému, ktorý vyviera zo samotnej podstaty e, islamskej viery a je namierený proti ľudským právam? Ďakujem. Ďakujeme. Slovo má pani Veržia. Ďakujem, pani predsednička. Ja patrím k tým, ktorým veľmi záleží na nedeliteľnosti ľudských práv. Myslím si, že od všeobecného vyhlásenia, od všeobecnej deklarácie ľudských práv toto neplatilo rovnakým spôsobom pre všetky ľudské práva. Ja som veľmi rada, že zasadnutie rady sa venovalo hospodárskym a sociálnym právam. Ja som nepočula začiatok vášho vyjadrenia, takže nie som si istá, či ste o tejto otázke hovorili. Ak nie, tak prosím, vráte sa ešte k tomu, najmä k otázkam, ktoré sa týkajú práva na bývanie a práva na potraviny a pokiaľ ide o právo na potraviny, toto je podľa mňa zásadný prvok, ktorý sa spája aj s otázkou práva na rozvoj. Právo na rozvoj ako ľudské právo je úzko spojené aj s migráciou. Výbor e, pripravuje správu o e, imigrácii v juhoeurópskych štátoch a preto ja budem sledovať veľmi pozorne aj vašu prácu. Má to súvislosti. Veľmi ma znepokojuje, že sa tu rozlišuje medzi štátom pôvodu, štátom tranzitu a štátom destinácie. Dnes už sú hranice stále nejasnejšie a nejasnejšie a preto je ťažké rozlišovať a nie je, nie je úplne dobre rozlišovať možno medzi týmito krajinami. V takomto zmysle prosím, vyjadrite sa viac k tejto téme. Ja som nevidela vašu rezolúciu o právach migrantov v tranzite, ale Chcem sa pritom zastaviť veľmi stručne. Podľa mňa je to veľmi dôležitá otázka. Práve tie štáty tranzitu sú, sú často v takej veľmi nejasnej e, situácii. Štáty severu sa e, stále viac a viac stávajú štátmi tranzitu. No a pokiaľ ide ešte o tú otázku štátov, ja sa veľmi zaujímam napríklad o africký roh a takisto o Sudán a Eritreju. A ak správne e, rozumiem informáciám, e, osobitný spravodajca pre Eritreu dostal určité hrozby a vyhrážky, dokonca aj počas zasadnutia Rady pre ľudské práva. A ja chcem vedieť, ako sa tieto veci vyvíjajú, ako by sme mohli prípadne ešte riešiť spoločne túto otázku. A pokiaľ ide o Sudán, toto by mala byť jedna z tém, ktorej sa budete intenzívne venovať v najbližšej budúcnosti a preto by som chcela od vás počuť trošku viac. Ďakujem pani Veržia a teraz pán Bašír. Uh, v prvom rade chcem sa ospravedlniť za to, že som prišiel niekoľko minút neskôr. A pán Rejka, chcem sa vám poďakovať za to, že ste dnes medzi nás e, prišli a že ste prišli tak krátko po riadnom zasadnutí Rady pre ľudské práva. A ja by som chcel hovoriť o téme bezštátnosti, pretože toto je téma, o ktorú sa osobitne zaujímam a mám tu dve konkrétne otázky. V prvom rade, e, UNHCR v novembri minulého roku spustil globálny akčný plán na zníženie bezštátnosti v priebehu desiatich rokov. Podľa mňa je to veľmi hodnotný cieľ, avšak je jasné, že bez politickej vôle národných aktérov a nadnárodných medzinárodných organizácií je tento cieľ pri najmenšom optimistický. Aké konkrétne kroky by ste odporúčali, aby EÚ e, podnikla v boji proti bezštátnosti v tretich krajinách? A bude táto téma opäť e, na zasadnutia na programe HRC rady? A po druhé, Eh, jedna špecifická skupina Bihári. Ako viete, táto skupina, ktorá pôvodne pochádza z Indie, žije v otrasných podmienkach už niekoľko desaťročí v Bangladeži. Oficiálne sa teraz vyriešila otázka ich štatútu tak aby mohli získať e, občianstvo v Bangladeži. Avšak mnohé e, problémy pretrvávajú a ja som e, počul, že je viac bihári ľudí než Rohingya. A teda otázka je, Eh, ide tu už len o implementáciu existujúcich práv alebo čo ďalej? Ďakujem, pán Vašír, pani Weber. Ďakujem, pani predsedajúca a ďakujem aj za prezentáciu. Musím povedať, že nie som nevyhnutne eh, fanúšikom HRC eh, rady v OSN a tá moja váhavosť sa týka e, toho, ako bola rada vytvorená, akú má štruktúru a zloženie. Musím povedať, že ja osobne mám veľké problémy mm, s akceptáciou toho, že krajiny, ktoré sú známe nechválne zná, alebo neslavne známe porušovaním ľudských práv, sú e, v tejto rade a hodnotia situáciu ľudských práv v iných krajinách. A v tomto kontexte e, mám otázku na vás a síce, či si viete predstaviť nejaký mechanizmus, ja mám na mysli e, mechanizmus, uh, nejakého rozhodnutia, ktorá krajina má právo byť v UNHRC? To je moja otázka, ale nemôžem to ukončiť bez toho, aby som stručne zareagovala na to, čo povedal kolega. E, kedy si som vyučovala ľudské práva na univerzitách a musím povedať, že vždy som vysvetlovala svojim študentom, že nedeliteľnosť ľudských práv sa rovná univerzálnosti ľudských práv. Či sa e, vám to páči alebo nie, treba to e, akceptovať. Treba e, akceptovať civilné občianské práva, ekonomické aj kultúrne práva. Nedokážem pochopiť, ako téma prerušenia tehotenstva keď ide o život matky, keď ide o následok incestu alebo znásilnenia, ako tieto veci nemôžu byť e, pokladané za ľudské práva. Ako to, že e, niekto upiera to, že je to aj otázka dôstojnosti ľudského života alebo otázka dôstojnosti ženy. Ďakujem. Ak sa chce ešte niekto prihlásiť, prosím. Zvihnite ruku. Ja sa chcem poďakovať za to, čo som teraz počula. Ja som tiež prišla trošku neskôr, chcem sa však poďakovať za pozvanie. Ja som predsednička delegácie e, do, pri, do Palestíny a a e, Máme k dispozícii aj e, správu z 24. júna Eh, ktorá sa týka situácie v Gaze a eh, chcem privítať eh, úsilie vyšetriť tieto udalosti, ale som tak trošku sklamaná, že je tu taká nerovnováha v tejto správe. V Gáze zahynulo asi 3500 ľudí a tu v tejto správe nie je takmer nejaké rozdelenie medzi týmito útokmi a e, napriek tomu, že ste spomenuli tie vzorce, ktoré sú jasné, e, ktoré sa týkajú konania Izraelu e, pri budovaní týchto rezidencií a kde e, sú zabité celé rodiny a je zvláštne, že tu vôbec nie je nejaká zmienka o tom um, a nie je tu ani nejaká zmienka o naopak e, činoch e, Palestíny v Izraeli. Takže um, myslím si, že tu naozaj treba hovoriť o tých, ktorí e, porušujú e, práva, ktorí konajú naozaj skutočné vojnové e, zločiny. A treba hovoriť o zodpovednosti a mám taký pocit, že tuto je to oslabené v správe. Takže toľko moje sklamanie z tejto správy. A pokiaľ ide o Hakskú komisiu, to je ďalšia správa z, dva, z marca a e, tá bude pripravená teda v marci 2016 a zaujímalo by ma, ako bude zostavená. Ďakujem, pani Sauken. Tu som. A mm, ja takisto uh, patrím k tejto delegácii pre Palestínu. Nebudem opakovať to, čo povedala e, predsedníčka. Naozaj sme boli uh, e, sklamaní a prekvapení, uh, že sa to spomínalo ako niečo rovnocené v tejto správe uh, a nezohľadnili sa tie rozdiely. A takisto chcem povedať, že sme zaznamenali veľa uh, a stále viac príkladov toho, keď e, národné mimovládne orgány boli e, zastavené, bránilo sa aj v činnosti, napríklad včera v Kambodži e, bol schválený zákon proti mimovládkam a čo ak jediný demokratický štát na Blízkom východe, Izrael, teraz podporuje právo, e, ktoré, alebo návrh zákona, ktorý ide teraz do Knesetu, e, kde tento, tento je namierený proti um, organizáciám, ktoré dostávajú podporu zo zahraničia, aj keď to nie je nejaký veľký objem eh, peňazí, ale musia byť, hoci sú to národné organizácie, ale podporované zo zahraničia, musia byť zaregistrované ako zahraničné organizácie. A je tu dokonca návrh jedného z členov Knesetu, eh, ktorý navrhuje, aby bolo možné identifikovať e, e, osoby, ktoré pracujú v takýchto organizáciách. A ja som šokovaná, pretože Izrael stále pokladáme za demokratickú krajinu. Ale e, tu musíme zaujať veľmi jasné stanovisko a povedať jasne, čo si o tom myslíme. Ja viem, že e, Izrael je veľmi kritický voči OSN, e, je to často súčasťou diskusie, ale ja si myslím, že k tomuto sa treba nejako e, postaviť ak sú občianské organizácie umlčované. Sme naozaj v hroznej situácii, takže na zaujímalo by ma, čo konkrétne chcete podniknúť aj voči našim priateľom. Ďakujem, pani Post. Ďakujem. Ja chcem nadviazať na to, čo povedala pani Weber pokiaľ ide o e, právo žien na vlastné telo. Ak to nepokrýva e, oblasť ľudských práv, potom je to absurdné. Myslím si, že žijeme v roku 2015, žijeme v modernej spoločnosti a mňa by naozaj zaujímalo dozvedieť e, sa viac o rezolúcii, o ktorej hovorila pani Lochby, ktorá sa týka Rómov. Stále hovoríme o zločinoch, hovoríme o zverstva, ktoré sa konajú vo svete. Ale čo konkrétne robíme, aby sme bránili tým, zabránili takýmto e, veciam. 3% rozpočtu sú venované na oblasť ľudských práv. A ja sa pýtam, mohli by sme robiť niečo proaktívnejšie, aby sme pomohli ľuďom, aby nemuseli žiť v takýchto prišerných podmienkach, či je to muž alebo žena Eh, ale môže to byť aj iná situácia. Teda mňa zaujíma, akú prácu v oblasti prevencie plánuje eh, OSN. Eh, Ďakujem a teraz dostane slovo pán ambasador. Zaznelo veľa otázok, takže nech sa páči, teraz môžete odpovedať. Ja, tak so mycket. Vielen Dank Ďakujem veľmi pekne všetkým za otázky. Budem hovoriť po anglicky. Pokiaľ ide o to, čo sa pýtala Bar- Barbara Lochpíler, a takisto e, aj vám odpoviem na otázku o Rómoch. V júni sme neprijali rezolúciu o Rómoch, ale prebehla interaktívna diskusia s osobitnými spravodajcami o právach menšín a vypočuli sme si aj prezentáciu nedávnej štúdie o situácii Rómov. Takisto sme e, diskutovali o fenoméne, ktorý sa po anglicky nazýva anti-gypsism. E, my sme Mm, to nedali do rezolúcie, ale diskutovalo sa o tom, čiže bolo to jedno z ťažisk diskusie. Pokiaľ ide o Kambodžu, na 28. zasadnutí v marci sme menovali špeciálneho spravodajcu pre ľudské práva v Kambodži a e, čo skoro príde aj správa. Otázka Severnej Koreji. Myslím, že toto je typický príklad toho, ako môžu veci fungovať dobre keď spolupracujú Rada pre ľudské práva a Bezpečnostná rada OSN. Um, mali sme vyšetrovaciu komisiu pre Severnú Kóreu a výsledok bol naozaj, boli závažné informácie o obrovskom porušovaní ľudských práv. Hovorilo sa o tom na rade a my sme to postúpili Bezpečnostnej rade OSN a Bezpečnostná rada o tom diskutovala z pohľadu mieru a bezpečnosti, pretože to je téma prepojená s témou ľudských práv. A hovorilo sa o tom, či by nebolo mm, možné toto predložiť Medzinárodnému trestnému tribunálu. Toto je dobrý príklad, ako by sme mohli volať na zodpovednosť e, štát. My nemôžeme iba dokumentovať porušovania ľudských práv, musíme v konečnom dôsledku niekoho volať aj na zodpovednosť. Takže toto sa celkom dobre podarilo z procedurálneho hľadiska v prípade Severnej Korei, ale teraz um, uvidíme, ako budeme postupovať ďalej. V Soule uh, vysoký zástupca uh, práve otvoril kanceláriu, aby osobitný spravodajca pre Severnú Koreu mohol monitorovať situáciu. A minister zahraničia Svernej Korei poprvýkrát prišiel na naše marcové zasadnutie, aby podal vysvetlenie situácie. Musím povedať, že nás nepresvedčil o tom, že Severná Korea nemá žiadne problémy, ale e, dobre je to, že vlastne začal už riešiť tú situáciu, že, že komunikujeme. No a pokiaľ ide o spoluprácu s inými regiónmi, toto je veľmi dôležitý bod. Predseda Rady pre ľudské práva zvyčajne chodí aj do Štrasburgu, aby predstúpil pred Radu Európy. Ja som prišiel sem. A ja som minulý týždeň som sa stretol s OAS, s ich mechanizmom pre ľudské práva a chcem ísť aj do Adisu. No a e, tá myšlienka spolupráce s regionálnymi mechanizmami pre ľudské práva a spolupráca na spoločných výstupoch, na spoločných e, prehláseniach a vyhláseniach, to je, myslím si, naozaj dobrý nápad a budeme na tom pracovať. Pokiaľ ide o vzťahy EU-OSN, tu nemám žiadne osobitné odporúčanie zatiaľ. Avšak myslím si, že subsidiarita tu funguje, mali by sme robiť veci komplementárnym spôsobom a nie medzi sebou súťažiť. To je veľmi dôležité. To EU takisto spomína vo svojej deklarácii a zdôrazňuje, že potrebuje dobre fungujúcu OSN so všetkými troma piliermi rozvoj, bezpečnosť a mier a e, takisto ľudské práva. Onedlho sa bude konať summit pre mileniové rozvojové ciele. Hans Olaf Henkel položil veľmi legitímnu otázku, Pýtal sa, či definovanie ľudských práv vedie k rozširovaniu dodržiavania ľudských práv. Niektorí hovoria o, o atomizácii ľudských práv. Myslím si, že by sme si mali uvedomovať, že nie len od Viedenskej deklarácie z roku 1993, ale aj obsahovo existuje absolútna rovnosť medzi občianskými politickými právami na jednej strane a ekonomickými a sociálnymi a kultúrnymi právami na strane druhej. Toto je absolútne jasné. Ale keď zajdeme trošku ďalej, tak vidíme, že často napríklad aj na Rade pre ľudské práva sa diskutuje o tom, či existuje právo, či existujú práva dieťaťa a, a či medzi práva dieťaťa e, patrí napríklad aj právo hrať sa. Čiže kde vlastne, aké hranice majú tieto práva, kde sa končia. Táto otázka je legitímna podľa mňa ale dôležitejšie je, aby sme sa zhodli na tom, že je tu tá rovnováha medzi e, politickými a občianskými právami na jednej strane a na druhej strane sociálnymi a ekonomickými ľudskými právami. Čiže tieto práva sa navzájom nesmú vylúčovať, existujú zároveň spoločne. No a potom, e, pokiaľ e, ide o moslimskú otázku a práva žien, jedna vec je určite jasná musíme so všetkými členskými štátmi OSN neustále zdôrazňovať všeobecnosť ľudských práv, ich univerzálnosť. Vidíme často odlišnú interpretáciu ľudských práv, ale ja si myslím, že z pohľadu dotknutej krajiny sa niekedy nemusí jednať o porušovania ľudských práv. O tom musíme hovoriť. To súvisí aj s otázkou zloženia rady. E, nie až od roku 93, ale už aj predtým sme sa e, zhodli na tom, že ľudské práva sú univerzálne. Existujú určité rozdiely v interpretácii a implementácii, áno, ale um, musíme neustále nastojiť na tom, že ľudské práva sú univerzálne. Nemôžeme niekoho obviňovať, že už neverí v univerzálnosť ľudských e, práv, keď ich odlišne e, interpretuje alebo uplatňuje. Myslím si, že pre ochranu ľudských práv je lepšie neustále zdôrazňovať tú univerzálnosť, všeobecnosť ľudských práv. Máme tu ešte jednu dôležitú vec na rade. Tu máme veľmi delikátnu rovnováhu medzi na jednej strane slobodou náboženského prejavu a na druhej strane bojom proti náboženskej netolerancii. K tomu existuje aj reuza, re, rezolúcia. Čiže medzi týmito dvoma tábormi um, sú rozdielne záujmy. Je tu skupina štátov, ktorá viac zdôrazňuje boj proti náboženskej netolerantnosti. Štáty EÚ uh, sa veľmi zasadzujú za slobodu náboženského prejava, za, za slobodu slova vo všeobecnosti. Áno, a o tomto presne musíme hovoriť s kolegami z moslimských štátov a e, musíme si ako spoločný predpoklad zvoliť e, to, že ľudské práva sú univerzálne. Ja plne takisto súhlasím s tým, že tu máme nedeliteľnosť ľudských práv, a že občianské politické e, práva sa vzájomne doplňajú s e, hospodárskymi a sociálnymi právami. No a pokiaľ ide o tému migrácia, budete si musieť naštudovať správu François Klepo, nášho osobitného spravodajcu, aby ste si zodpovedali túto otázku. Pokiaľ ide o Eritreu a aké hrozby dostal osobitný spravodajca. Áno, e, bol ohrozovaný v Ženeve, e, dokonca vo vlastnom hoteli. To je neakceptovateľné. Ohlásili sme to na polícii. Sudán máme na agende, máme e, na tému Sudán viacero rezolúcií a naďalej sa budeme zaoberať Sudánom aj Južným Sudánom. Ďalšia otázka. Osoby bez štátnej príslušnosti. Toto sme mali na agende už aj v minulosti. Prijali sme o tom aj rezolúcia aj na 26. zasadnutí Rady pre ľudské práva. A takisto máme správu generálneho tajomníka o tom, že nie je možné arbitrárne odoberať štátnu príslušnosť ľuďom. Plne podporujeme globálny akčný plán UNHCR na túto tému. Antonio Guterres e, predložil nielen akčný plán, ale začal aj kampaň. E, kampaň za e, práva osôb bez štátnej príslušnosti. Mm, beriem na vedomie, čo povedal pán Bašír o príslušníkoch národa Bihári. Ja si musím overiť, aký je teraz najnovší stav veci, ale jedna vec je istá. Táto záležitosť je v správe UPR o Bangladeži a Mianmare. To, to viem s istotou povedať. takéto témy neunikajú pozornosti Rady pre ľudské práva, keď robíme hodnotenie jednotlivých štátov. Toto sa určite vždy dostane do odporúčaní. A teraz pokiaľ ide o zloženie HR, HRC, 47 členských štátov máme a zakladajúci dokument hovorí, že musia dodržiavať najvyšší štandard ľudských práv. A takisto dávajú určitý sľub keď e, každoročne v novembri v New Yorku na valnom zhromaždení OSN volíme nových členov. Tretina našich členov e, sa mení každý, každú jeseň v New Yorku pri hlasovaní. E, je to záležitosť ale všeobecného valného zhromaždenia OSN. Valné zhromaždenie volí ale, ako som povedal, štáty dávajú tento sľub. Každý štát, ktorý sa chce stať členom Rady pre ľudské práva, musí e, dať tento sľub a takisto potom aj e, stav ľudských práv v tejto krajine je monitorovaný, prebieha screening a to je podľa mňa dobrá vec. Pokiaľ ide o správu o Gaze, toto nie je moja správa pretože COI je nezávislý. A to je dobrá vec. Vy ste povedali, že správa nie je taká vyvážená, ako ste očakávali. No myslím si, že jedna vec, ktorú môžeme povedať pri pohľade na túto správu, je tá, že médiá ju považujú za vyváženejšiu ako predchádzajúcu správu. Mm, toto hovorili mnohé médiá o tejto správe. To sa opakovalo. Myslím, že e, ešte k mimovládkam musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme podporili mimovládne organizácie a aby sme im zachovali priestor na e, rade. Musíme takisto zverejňovať útoky na tieto mimovládky, tak ako to bolo napríklad v prípade Eritreji. Um, Samozrejme, e, my e, to sledujeme vždy s dotknutým štátom a A e, samozrejme registrujeme akékoľvek útoky na tieto mimovládky v systéme OSN a prezentujeme to vždy na Rade pre ľudské práva v septembri každoročne. Bueno, pues agradezco muchísimo. Ďakujem pekne hovorí pani predsednička, za vašu prezentáciu, za odpovede na otázky a za tú mimoriadne ťažkú prácu, ktorú odvádzate. Ste predsedom Rady pre ľudské práva. Je to veľmi ťažká práca. My tu vo výbore pre ľudské práva veľmi dobre vieme, aká výzva to je pre vás a vašich kolegov. Keď sme boli u vás na navšteve, všimli sme si, že sa snažíte tvrdo pracovať, usilovne pracovať a generovať konsenzus. Gratulujeme vám k takémuto postoju, k práci vo svete, kde často ľudské práva sú veľmi boľavou, pálčivou témou, oveľa problematickejšou, než o nich hovorívame v tejto miestnosti. Je, v teréne je to ťažšie a som rada, že investujete toľko úsilia do nápravu do nápravy. Ďakujem. Bueno, seguimos con nuestro plan de trabajo. Budeme pokračovať s našim programom. Ha sido muy interesante escuchar al embajador. Ahora vamos directo. Máme pred sebou veľmi zaujímavú rozpravu. Náš predchádzajúci bod s veľvyslancom bol tiež veľmi zaujímavý, ale teraz budeme hovoriť o novej téme, o ochrane škôl a univerzity, univerzít pred využívaním na vojenské účely počas ozbrojených konfliktov, vrátane prezentácie usmernení, ktoré navrhla celosvetová koalícia na ochranu vzdelania pred útokmi GCPEA je anglická skratka tejto organizácie. A hneď dám slovo ministrovi pre zahraničné záležitosti pánovi Preckovi z Norska, ktorý je takým hnacím motorom za touto iniciatívou. Ďakujem pani predsedajúca za pozvanie. Je pre mňa cťou môcť sa k vám dnes prihovoriť vo veci veľkej závažnosti ochrana škôl a univerzít pred využívaním na vojenské účely počas ozbrojených konfliktov. Dovolte mi povedať vám, aký, aká naliehavá je táto téma. Útoky na vzdelávanie sme zaznamenali v 70 krajinách do roku 2013. Odvtedy sa konflikty v mnohých týchto krajinách ešte viac rozvinuli, eskalovali a 37 miliónov detí nemôžu chodiť do školy a právo na vzdelanie je im takto upierané. V niektorých krajinách ísť do školy môže byť veľmi pre dieťa nebezpečné. Školy by mali byť miestom nádeje a učenia sa nie miestom strachu. Keď e, dieťa chodí do školy, zažíva normalitu, nádej a buduje si spôsobilosti a zručnosti, ktoré mu budú pomáhať v budúcnosti. Aby boli školy dnes bezpečné, musíme investovať do bezpečnejšej budúcnosti. Týmto spôsobom sa nám to môže podariť a právo upierať deťom e, možnosť vzdelávať sa, dokonca aj v ozbrojených konfliktoch, je niečo nežiaduce vzdelávacie inštitúcie, aby sa zneužívali na vojenské ciele, to je nesprávne. Norsko napríklad zvyšuje svoj rozpočet na vzdelávanie aj v oblastiach konfliktov a núdzových stavov. Samozrejme, súčasťou toho je ochrana škôl pred útokmi a vojenským zneužívaním v konfliktoch. Zvolili sme si takúto vedúcu úlohu, aby sme mohli mobilizovať medzinárodné síly na ochranu detí a vzdelávania v krízových a konfliktných situácií. Veľké, veľké množstvo útokov na školy a univerzity demonstruje potrebu mať usmernenia. Včera, e, nedávno sme s Argentínou zostavili takéto e, usmernenia na ochranu a univerzit a použili sme aj občianskú spoločnosť e, v rámci tzv. Lucencovho procesu počas rozvoja týchto usmernení 24. E, v apríli roku 2014 pardon, sa občianská spoločnosť konečne zhodla na záverečnom texte, odprezentovala ho všetkým členským štátom v Ženeve. Norsko a Argentína sa však rozhodli pokračovať a završili celú túto prácu finalizovaním usmernení a začatím konzultácií medzi štátmi o uznesení k bezpečnejším školám, ktoré to, tieto usmernenia umiestnili do širšieho rámca. Tieto konzultácie sa ukončili v máji tohto roka a na konci mája bola konferencia v Norsku, kde bolo 60, vyše 60 štátov, vrátanie organizácií OSN, ICRC, mnohé mimovládky a takmer 50 krajín podpísalo toto uznesenie, podporilo. Uznesenie o bezpečných školách je politickým úsilím, ktoré má zredukovať dopad konfliktov na vzdelávanie a posilniť ochranu civilov, najmä detí v týchto ozbrojených konfliktoch. Usmernenie na ochranu škôl a univerzít sú praktickým nástrojom na zabezpečenie dodržiavania dohôd a humanitárnych úsilí, ktoré majú ochraniť civilov systematickým spôsobom zabraňovať útokom na školy, žiakov a učiteľov. Táto humanitárna záležitosť silne rezonovala vo svete, aj uznesenie, aj usmernenia, hoci to nie sú právne nástroje. Je to však medzinárodná odpoveď na humanitárne problémy. Pani predsedajúca, bolo by nápomocné pre všetkých, aby sme prišli, tým, prešli týmto uznesením aspoň stručne. Tá, toto uznesenie hovorí o výzvach, ktoré sa týkajú vojenského využitia útokov na inštitúcie, vojenského využitia týchto inštitúcií, študentov a e, ľudí, ktorí pracujú v školách. Potom víta iniciatívy e, v ďalšom, iniciatívy v jednotlivých štátov a zdôrazňuje pokračovanie vzdelávania v situáciách ozbrojeného konfliktu. Takisto sa upriamuje pozornosť v tomto dokumente na kľúčové uznesenia Bezpečnostnej rady OSN v tomto ohľade. Uznesenie počiarkuje dôležitosť e, toho, že medzinárodné zákony musia byť dodržiavané a musia sa skončiť, musí sa skončiť beztrestnosť. Uznesenie počiarkuje i to, že, uznesenie síce, že uznesenia síce nie sú právnym nástrojom a záväzným nástrojom, ale je to tá najlepšia možná prax, ktorá zdôrazňuje právo na vzdelávanie, ochranu civilov a ide tu o to, aby všetci pracovali vedno, aby boli školy bezpečnejšie. Takisto sa tu usmerňujú usmernenia a počiarkujú v nasledujúcich bodoch. Usmernenia sa používajú na národnej úrovni ako v rámci domácej politiky. Zhromažďujú sa na základe usmernení relevantné údaje, poskytuje sa asistencia obetiam, vyšetrujú sa násilné činy, podporuje sa e, vzdelávanie citlivé na konflikt alebo senzitizované voči konfliktu, pokračovanie vzdelávania a opätovné otváranie vzdelávacích inštitúcií sa podporuje v týchto uzneseniach a napokon sa majú e, aktéry stretávať na pravidel, pravidelne, aby revidovali napredovanie. V Norsku už sme v procese realizácie týchto usmernení v praxi, aj v súvislosti s medzinárodnými operáciami, aj pri vyjasnení si, čo robiť s vojenskými budovami, ktoré stoja na norskej pôde, ak príde ku konfliktným situáciám pretože tieto budovy sa v mierových časoch používajú na civilné účely, napríklad vzdelávanie. Sú to budovy, ktoré majú tzv. dvojaké použitie. To je jedy, jeden spôsob implementácie nariadení, e, prepačte, usmernení, ale tieto usmernenia sú dostatočne flexibilným nástrojom, aby umožnili všetkým štátom, 47 štátom, ich uplatniť, pretože uznesenie o bezpečných školách e, týchto 47 škôl podpísalo. Konferencia v Osle, ktorá sa konala v máji, sa venovala tejto téme a skupine krajín a takisto pred 1. augustom sa očakáva e, odobrenie viacerými krajinami. Ochrana škôl a vzdelávanie v konfliktoch a v krízach je niečím, čo priam volá potom, aby ľudia spolupracovali, spolupracovali s deťmi, aby deti mohli chodiť do školy slobodne, bez strachu a aby sa školy stali symbolom pokroku a budúcnosti. Ďakujem. Predsedajúca, teraz sa prihlasila k slovu pani Anna Sastre. Budeme hovoriť o bezpečnosti detí. V prvom rade chcem poďakovať tomuto e, výrobu, výboru pre ľudské práva, že nám dal príležitosť podeliť sa o našu prácu. Pokiaľ ide o ochranu škôl a univerzít e, počas konfliktov, Save the Children je organizácia, ktorá je aktívna asi v 120 krajinách a v roku 2014 sme obsiahli asi 55 miliónov detí v našej práci. A naša práca je veľmi dôležitá, najmä pokiaľ ide o hrozbu pre školy a univerzity. Je to veľmi rozšírený e, problém ehm, minimálne v krajinách, kde prebiehajú vojnové konflikty. To sa týkalo 26 krajín v minulom roku. A tu sa zneužívajú školy a vzdelávacie zariadenia na vojenské účely, ako kasárne, na sklady e, pre zbranie a muníciu, ako centra pre vyšetrovanie, ako pozície pre ostreľovanie a tak ďalej. A e, takisto sa zneužívajú aj škôlky a ďalšie zariadenia. To sa deje v miestach ako Sýria, Južný Súdan a, Centrálna, a Stredoafrická republika. E, takéto vojenské zneužívanie takisto ohrozuje bezpečnosť života študentov a e, učiteľov a e, zbavuje ich práva na vzdelanie. Ehm, takisto sa bráni e, deťom vchádzať do škôl. Niekedy vojaci využívajú len časť školy alebo univerzity, okupujú len niektoré časti budovy alebo ihrisko a vlastne vystavujú deti e, takisto zneužívaniu a útokom. E, prevencia takéhoto vojenského zneužívania škôl a univerzít je veľmi dôležitá, pretože a takéto zneužívanie môže ohroziť e, civilný štatút vzdelávacích zariadení. E, študenti a zamestnanci sú ohrozovaní. A takisto aktivita ozbrojených e, zložiek na pôde školy e, vystavuje e, deti e, útokom. A sú tu ohrozené aj mladé ženy a dievčatá, ktoré sú vystavené často sexuálnemu zneužívaniu a obťažovaniu. Takisto dochádza k vysídleniu študentov a učiteľov a to môže mať dopad na dlhodobé vzdelávanie bráni to prístupu k vzdelávaniu e, dlhotopo. Podľa nedávno zverejnenej správe e, o mileniových e, cieľoch za rok 2014 o 13 z 13 v roku 1999 na 36 vzrástlo zneužívanie škôl eh, v roku 2014. Takisto tu dochádza k eh, obchodovaniu s deťmi zo strany vojenských zložiek. Z dlhodobého hľadiska e, vzdelávanie podporuje mier a pomáha mladým ľuďom rozvíjať zručnosti a kvalifikácie, ktoré sú potrebné pre ne a takisto pre prosperitu celej spoločnosti. Je potrebné zabezpečiť e, bezpečný prístup k vzdelávaniu. To poskytne takisto e, pocit bezpečnosti a každodennosti aj v, ozbro- v čase ozbrojeného konfliktu. Komisárka Istalianidis e, takisto povedala na nedávnom samite, že e, treba vyčleniť prostriedky na vzdelávanie. V tomto kontexte treba pripraviť usmernenia pre ochranu škôl a univerzít v čase ozbrojených konfliktov. Treba ochrániť deti, treba spolupracovať s medzinárodnými organizáciami, a treba ochrániť deti pred útokom. Tu je E, takisto spolupráca s norskou vládou, ktorá e, sa zaviazala e, pripraviť a podporiť usmernenia. Tento dokument bol pripravený v priebehu niekoľkých rokov diskusí, bola zapojená skupina odborníkov a toto budú usmernenia, ktoré budú slúžiť do budúcnosti Ehm, takisto eh, treba, eh, aby sa do implementácie zapojili eh, všetky strany. takisto treba pripraviť núdzové plány a ešte niekoľko bodov k pridanej hodnote usmernenia. Usmernenie rešpektuje medzinárodné právo, nenavrhuje nejaké zmeny alebo podkopávanie medzinárodného práva. Usmernenia nie sú právne záväzné. Usmernenia majú viesť zmenu v správaní, majú viesť k lepšej ochrane škôl a univerzít počas ozbrojených konfliktov a majú znížiť ohrozenie vzdelávacích zariadení. Tieto usmernenia sú prakticky dosiahnutelné a takisto uznávajú, že strany konfliktu riešia dôležitú dilemu, pokiaľ ide o praktické riešenia. A ak budú uplatňované v praxi, povedú k ochrane e, škôl a univerzít. Usmernenia boli pripravené na využitie všetkými stranami v konflikte, sú určené na široké Um, rozšírenie tak štátnymi aj neštátnymi stranami v konflikte, v ozbrojenom konflikte majú takisto slúžiť ako nástroj pre vládne a nevládne organizácie, ktoré e, sa zapájajú do monitorovania programa a programovania sledovania ozbrojených konfliktov. Sme radi, že tento parlament nás podporil pri príprave usmernenia aj v rezolúcii k Južnému Sudánu. A dúfam, že sa môžeme aj ďalej spolahnúť na vašu podporu, tak aby sme všetky strany ozbrojeného konfliktu nabádali k tomu, aby konali v súlade s týmito usmerneniami a aby sme im v tom aj mohli pomáhať. Samozrejme, tieto usmernenia treba potom priniesť aj do praxe. Viac než 60 e, e, štátov sa zúčastnilo na konferencii a viac než 47 krajín už podpísalo deklaráciu o bezpečných školách. Ale najdôležitejšie je implementovať e, tieto usmernenia, aby sa dostali do vojenských doktrín, do manuálov a do ďalších usmernení tak aby naozaj spôsobili zmenu v praxi. Ehm, treba ochrániť deti, treba technicky podporiť e, štáty, ktoré potrebujú e, vložiť tieto usmernenia do legislatívy, do e, národných predpisov a do vojenských doktrín. A takisto nám záleží na podpore tohto výboru a parlamentu pri šírení usmernení. Chceli by sme eh, nabádať tie eh, krajiny, ktoré ešte nepodpísali usmernenia a deklaráciu, aby tak urobili a aby šírili tieto usmernenia, aby sa zabránilo militarizácii škôl a vzdelávacích zariadení. Treba podporiť školy ako centra mieru a centra vyučovania. A donorské krajiny, medzinárodné agentúry, ktoré poskytujú financie pre eh, odbor, pre obranu, pre vzdelávanie, by takisto mali e, pracovať e, s tými stranami, ktoré sú aktuálne v ozbrojených e, konfliktoch a prispieť k prevencii zneužívania škôl na vojenské účely. Treba pripraviť aj dobré monitorovacie kontrolné mechanizmy. Treba uznať, že vojenské zneužívanie škôl a univerzít je spoločnou e, bežnou taktikou v ozbrojených e, konfliktoch. A to má dopad na e, právo študentov na vzdelávanie. Tu potrebujeme mať globálnu reakciu. Všetci študenti si zaslúžia bezpečné školy, kde môžu študovať bez strachu. Gracias, Ana. E ahora... Ďakujem. Teraz eh, mávam eh, slovo kolegom, ak majú nejaké otázky. Pán Panceri. Ďakujem za prezentáciu. Chcem sa poďakovať eh, za tú tieto informácie, ktoré ste nám poskytli v rámci diskusie o bezpečných školách. A určite sa mnou budete súhlasiť, že toto nie je veľmi široko známa e, téma, ak máme 96 rôznych tém a prípadov e, za e, posledné roky, keď sa využívajú školy ako väznice alebo sklady zbraní, potom je toto naozaj veľmi závažná téma a preto by sme jej mali venovať pozornosť z pohľadu učiteľov aj študentov a žiakov, ktorí sa ocitnú e, uprostred ozbrojeného konfliktu a musia sa vzdať e, vzdelávania, pretože škola pre ne zavrie z dvere a preto je dôležité, aby sme sa venovali tejto téme a uvažovali nad tým, čo môžeme urobiť. Väčšina krajín tieto usmernenia už podpísala a preto eh, uvažujem nad tým, či sú tu ešte niektoré ďalšie oblasti, kde by sme mohli eh, pracovať. Možno potrebujeme posilniť eh, právo na vzdelávanie v bilaterálnych a viacstranných kontaktoch medzi EÚ a jednotlivými krajinami alebo skupinami krajín. Všade musíme zdôrazniť e, ľudské práva, dodržiavanie ľudských práv, právo na vzdelávanie a to najmä v konfliktných oblastiach. A druhá vec, ktorá je tiež dôležitá, neviem, či so mnou budete súhlasiť, a neviem, či je to pre vás relevantné, ale musíme si uvedomiť aj to, že školy slúžia vzdelávaniu a vzdelávaniu a výchove v tom širšom slova zmysle, pretože vychovávajú mladých ľudí aj k tomu, aby sa stali platnými členmi spoločnosti. Možno by sme mali mať takú rezolúciu, kde by sme povedali, že školy sú skutočne súčasťou e, dedičstva ľudstva. A možno by sme naozaj mali pripraviť takúto rezolúciu, pretože e, tieto problémy sú mimoriadne závažné. E, školy sú skutočne základom a právo na vzdelávanie je e, neod dobrateľné a treba ho zabezpečiť tak, ako sa zabezpečujú ľudské práva. Kým dám slovo opäť nášmu hostovi. Chcem sa ešte e, spýtať, kto sa hlási e, za ESVČ. Ďakujem za túto prezentáciu. Safe. Takže ja sa um, chcem poďakovať Norsku aj organizácii Save the Children. ESVČ sa domnieva, že ochrana škôl aj univerzít pred vojenským e, použitím a zneužitím je veľmi dôležitá. A aj my pracujeme rôznymi spôsobmi na tejto e, téme a sledujeme usmernenia Safe Schools. E, my sme sa tomu venovali viackrát aj na pracovnej skupine Rady pre ľudské práva a aj členské štáty samozrejme podporujú tieto usmernenia a podporujú vyhlásenie. My naďalej sledujeme tento proces a naďalej budeme samozrejme aj e, propagovať tieto usmernenia, budeme ich rozširovať v rámci EÚ, napríklad aj počas e, každoročného školenia pre zamestnancov ESVČ a členských štátov o ľudských právach. Na poslednom zasadnutí Human Rights Watch nám predstavil tieto usmernenia na poslednom e, takomto školení podujatí v Turíne. Ďakujem. Ďakujem. Teraz e, opäť dostanú slovo naši hostia. Nech sa páči. Takže najskôr dostane slovo pán Rüker. Ďakujem pani predsedníčka. Tento dokument podľa nás je veľmi dôležitý a potrebujeme do tohto zapojiť viac členov OSN. Zatiaľ sa zúčastňuje 47 členských štátov OSN, ale potrebujeme väčší počet štátov, aby sa pripojili k tejto spoločnej práci. Ďalej mm, sa chceme sústrediť na tzv. revizný proces – aby sa štáty, ktoré podporili túto deklaráciu, stretávali pravidelne a hodnotili pokrok, tak aby sa z toho nestal iba ďalší dokument, ale nástroj pre praktický účel. Som rád, že zdôrazňujete dôležitosť vzdelania. Moja vláda vzdelanie vníma ako ľudské právo, ale aj ako potrebný nástroj pre sociálny a ekonomický rozvoj. Minulý týždeň sme zorganizovali summit v Oslo, ktorý sa volal e, Vzdelávanie pre rozvoj. E, bol to summit na vysokej úrovni, boli tam zástupcovia na veľmi vysokej úrovni a jedna z tém e, bolo vzdelávanie a školstvo počas humanitárnych kríz. Našim cieľom je 4 humanitárnej pomoci venovať vzdelávaniu. Vieme, že deti vyrastajú a trávia veľmi dlhé roky v utečeneckých táboroch a preto ich vzdelávanie sa musí riešiť aj počas humanitárnych kríz. Nie je to niečo, čo môže čakať na neskôr. Takže my sme e, tento cieľ financovania zvýšili pred dvoma rokmi 3 norskej humanitárnej pomoci bolo smerovaných do vzdelávania a teraz je to 8 takže zvýšili sme tento podiel, aby sme zabezpečili vzdelávanie počas kríz. Ďakujem. Ďalšia rečníčka, nech sa páči. Pokiaľ ide o pripomienku e, pána poslanca, e, to, čo ste povedali, je pravda. Akčný plán pre ľudské práva je vynikajúcim nástrojom. Možno sme tam mohli dať niečo konkrétnejšie o usmerneniach, ale je to vynikajúci nástroj na to, aby sa e, implementovala táto perspektíva. Spomína sa tu jedna dôležitá vec, jeden dôležitý aspekt, a to ochrana detí ako hlavné usmernenie, hlavná línia. V rámci tých programov, ktoré realizujeme, sa domnievame, že sa nesmie rozlišovať medzi programami e, pre vzdelávanie, ochranu a zdravie. Nemôžeme to oddelovať. Naopak, keď ide o práva detí, tak práve cez inštitúcie inštitúcia školy môžeme naozaj veľa dosiahnuť. Okrem toho existujú vzdelávať <clears throat> pardon, zdravotnícke a výživové programy, e, kedy vlastne školy sa stávajú centrami centrami tejto činnosti, centrami poskytovania pomoci. Nerealizuje sa tam už len vzdelávanie. Ďalšia vec, 50 potrieb e, v oblasti vzdelávania detí ostáva nepokrytých, čiže tieto programy sa týkajú nielen vzdelávania, ale aj ochrany detí a pokrytia e, práv a potrieb detí. My plne súhlasíme s tým, čo ste povedali. E, školy by mali byť vyhlásené za dedičstvo ľudstva za kultúrne dedičstvo e, ľudstva je to e, vec, ktorá závisí od konkrétnej vlády, ale je to niečo, čo by bolo absolútne v súlade so záujmami našej práce. My si želáme, aby sa zlepšili podmienky vzdelávania každého dieťaťa, tak aby e, dieťa mohlo žiť v prítomnosti, aby sa rešpektovali jeho práva a aby mohlo žiť aj s určitou budúcnosťou v spoločnosti. Ešte jedna pripomienka. Už som o tom hovorila s pánom ministrom. E, chcem sa vyjadriť k neprítomnosti škôl. Škola ako taká môže e, existovať na začiatku, ale potom jednoducho prestane fungovať napríklad v utečeneckých táboroch a e, tieto deti, celé generácie detí potom majú nedostatočné vzdelanie. Ako vybudovať školy a ako udržiavať školy v takom prostredí, kde vlastne je nepokoj, kde nie je stabilita, e, v prostredí, ktoré neumožňuje deťom e, sa vzdelávať. O tejto otázke je potrebné hovoriť v, tejto, v kontexte tejto témy. Deti potrebujú nejaké bezpečné miesto, kde by sa mohli učiť, ak ich štatút utečenca nie je časovo ohraničený, ak majú dlhodobý štatút utečenca. Myslím si, že toto je naozaj veľmi dôležitá otázka, ktorá vlastne doplňa tie ostatné Keby sme mali možnosť e, toto riešiť, tak možno, že by sme e, nemali taký veľký problém s deťmi v utečenických táboroch, ale bohužiaľ e, tento problém existuje. Mnoho detí sa presúva a vyrastá v utečeneckých táboroch a je ich veľmi veľa takisto ktoré žijú v komunite, ale nie sú identifikované a nemajú prístup k systému vzdelávania v krajine, ktorá ich príjima, pretože príjmajúca krajina často je vystavená veľkému tlaku. Napríklad sírsky konflikt, ktorý všetci poznáme tu, e, príjmajúce štáty sú vystavené obrovskému tlaku. Nie sú tam tieto kapacity. Takže Deti v príjmajúcom štáte majú často tento problém, že nemôžu využiť svoje právo na vzdelávanie. Thank you. Uh... Ďakujem. Ja súhlasím plne s tým, čo ste povedali. A nesmieme zabúdať takisto na to, že mnohé deti netravia dnes v utečeneckých táboroch krátky čas. Oni tam vyrastajú. Uh, Eh, tam musia získať vzdelanie. 37 miliónov detí na celom svete dnes nemá prístup ku vzdelaniu kvôli ozbrojenému konfliktu a to je z počtu 59 miliónov detí na celom svete, ktoré nechodia do školy. Čiže eh, ak nebudeme riešiť situáciu detí v krízových oblastiach eh, a to, že nemajú prístup ku vzdelávaniu, Hrozí nám, že vyrastie stratená generácia. Ďakujem za vašu iniciatívu, hovorí predsedajúca. Ďakujem veľmi pekne za vašu prácu. Dúfam, že vás budeme môcť podporovať priebežne najrôznejšími spôsobmi vo vašej práci. Máme už prvé nápady. Radi chceme položiť otázku na ústne zodpovedanie, ako je to členskými štátmi, ktoré sa nepridali ešte k týmto usmerneniam, ktorých ešte neprijali. Toto urobíme v nasledujúcich mesiacoch, takže náš výbor bude nadvezovať ešte na túto prácu, ktorú sme urobili dnes. Ďakujem ešte raz za to, že ste medzi nás prišli. Je crois que c'était Madame Berger. Bueno, vamos a empezar a, a, con el siguiente punto del orden del día, que es sobre la situación actual. Ďalší bod na programe je výmena názorov o situácii s ľudskými právami v Kambodži. Európsky parlament minulý týždeň prijal uznesenie. A ako sme sa dohodli, teraz budeme mať diskusie s mimovládkami téme Kambodža. Poprosím našich rečníkov, aby sa nám prihovorili a popísali nám situáciu v Kambodži z ich hľadiska. Budú hovoriť o novej legislatíve, ktorou sa musia riadiť mimovládne organizácie a o slobode prejavu v Kambodži. Neviem presne vysloviť vaše meno, prepačte mi, hovorí pani predsedajúca. Je to vaše meno alebo priezvisko? Kek, e, je to moje meno. Takže pr- e, prvé meno je Kek a priezvisko je Galabru. Musíme sa e, pokúsiť rozlišovať krstné mena a priezviska, aby to bolo teda jasnejšie. Um, ladies and... Dámy a páni, ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste mi dali príležitosť dnes sa vám prihovoriť. Rovnako rada by som vám poďakovala za uznesenie, ktoré ste prijali a ktoré sa týka porušovania slobody, zhromažďovania a prejavu v Kambodži. Vaše obavy sú oprávnené. V budúcnosti navrhovaný zákon o asociáciách a mimovládkach zabránilo zabráni mimovládkam sa vyjadrovať k situácii v Kambodži, tento zákon, ktorý je známy pod skratkou Lango, bol včera prijatý v Kambodži. Dôvody sú jednoduché. Kritéria pre registráciu sú vágné a predkladanie tém národnej bezpečnosti, tradícií, kultúry, verejného poriadku a politickej neutrality otvárajú dvere akémukoľvek arbitrárnemu rozhodnutiu, zrušiť mimovládnu organizáciu alebo zhromaždenie, združenie alebo im odmietnúť, odoprieť zaregistrovanie. Je nevyhnutné opakovať, že občianská spoločnosť nie je nepriateľom vlády v Kambodži. Je to esenciálny partner v dialógu medzi výkonnou mocou a spoločnosťou a mal, občianská spoločnosť je vitálnym partnerom pre akúkoľvek politiku sociálneho a hospodárskeho vývoja. Preto dramatická redukcia slobody vyjadrovania a združovania naozaj poškodí politické slobody. Keďže toto sa týka e, občianského práva aj trestného práva, zákon s nami pod názvom Lango nie je len zbytočný, ale je aj nekonštitučný, neústavný. Lango porušuje zmluvy, medzinárodné zmluvy o ľudských právach. Lango porušuje Kambodskú ústavu, vrátanie dohody, mierovej dohody z Paríža, ktorá bola podpísaná v oktobri 1991 s 18 krajinami a s generálnym tajomníkom OSN. Medzinárodná dohoda o občianských a politických právach ICCPR ktorú ratifikovala Kambodža v roku 1999, rovnako ústava Kambodže, ktorá bola prijatá v roku 1993, stanovujú, že Kambodžské kráľovstvo musí rešpektovať všetky medzinárodné ľudské práva, najmä články 31, 41 a 42 príslušnej zmluvy. Lango sa zneužíva Používa sa tu občianský zákonník, trestný zákonník, boj proti pašovaniu ľudí, boj proti terorizmu a korupcii. Pretože tieto všetky e, regulujú aktivity mimovládnych organizácií alebo iných združení a pre, e, predstiera, že sa tu dejú trestné činy, ktoré potom je nutné vyšetrovať. Je to naozaj škodlivé pretože to dusí rozvoj v spoločnosti. Tu sú najrelevantnejšie príklady tohoto zlého trendu. Lango, zákon Lango, znamená, že všetky domáce a medzinárodné združenia a mimovládky sa musia povinne zaregistrovať. Vágna definícia združenia sa teraz môže týkať všetkých typov skupín a komunít až po veľké medzinárodné organizácie. Minister vnútra môže rozhodovať, má totálnu moc hm. nad týmto registračným procesom a všetko je podriadené politickému zvažovaniu. Registráciu mimovládke sa dá odmietnúť teraz e, použijúc široký diapazón výhovoriek a obvinení, napríklad, že aktivita tejto organizácie ohrozuje mier, že ohrozuje stabilitu, že ohrozuje verejný poriadok, alebo že ohrozuje národnú bezpečnosť, národnú jednotu, kultúru a tradície kambodskej národnej jednoty a spoločnosti. Zákon Lango udeluje pokuty od milióna 220 tisíc amerických dolárov až po 2 milióny 440 tisíc amerických dolárov, to je 10 miliónov rielov, alebo dokonca môže prísť k trestnému stíhaniu mimovládky alebo združenia. Existuje tu len právo odvolať sa na medzinárodné súdy, žiadna, žiadny opravný prostriedok v domácej legislatíve neexistuje proti takémuto udelenému trestu. Všetky zaregistrované domáce a medzinárodné mimovládky a združenia musia byť tzv. politicky neutrálne. Ale rozhoduje vláda o tom, či je táto politická neutralita dosiahnutá alebo nie a ľubovoľne ju môže novú organizáciu alebo e, už registrovanú organizáciu vylúčiť. A potom nebude zaregistrovaná, bude nelegálna. Dokonca je možné zakázať jednotlivým lídrom takejto odregistrovanej mimovládky zaregistrovať akúkoľvek novú organizáciu. Zákon Lango udeluje právomoci vláde, aby dokon, ukončili spoluprácu s medzinárodnými organizáciami a aby deportovali personál, ktorý by mohol páchať takéto zločiny v Kambodži alebo za to, že nie je mimovládka registrovaná na ministerstve vnútra. A napokon sú tu striktné opatrenia, ktoré splnomocňujú vládu, aby kontrolovala aktivity a financovanie mimovládok, vrátanie zmien eh, vo vedení a medzi donormi. Záverom chcem povedať, že Kambodža sa dostala na kryžovatku dejín po 20, 25 rokov po parížskom Ženevskej dohode, ktorá ukončila 11 rokov vietnamskej okupácie, nasledovalo 20 rokov občianskej vojny a hrozné tragédie, ktoré zničili kambočské ľudské zdroje, takže teraz máme nedostatok zručností, spôsobilosti, erudície a schopnosti rozvíjať krajinu ďalej. Politické strany e, zachovávajú istú úroveň dialogu, ale Keďže teraz sa prijal tento nový zákon, je to nekonzistentné, pretože sa nemôže spoločnosť or- slobodne organizovať, ak tento zákon prešiel. Odbory mimo vládky, komunitné organizácie, združenia, toto všetko musí spolupracovať a prispievať k dialógu a budovať politickú harmóniu kráľovstva. Kambodža. V 21. storočí, keď je teraz nemožné viesť krajinu bez toho, že by mala v tom slovo občianská spoločnosť, je zničenie možnosti pre občianskú spoločnosť pozitívne kritizovať e, pohybom alebo skokom dozadu, skokom, krokom vzad. Vydlaždi to cestu k vznikajúcim napätiam s poľnohospodármi, robotníkmi, verejnými službami a vodcami komunít, dokonca aj buddhistickí mnísi môžu sa javiť ako konfliktní podľa tohto zákona. My si však všetci prajeme trvalo udržateľný rozvoj a harmóniu, my si želáme, aby sme pracovali spolu a nechceme vidieť toho druhého ako nepriateľa v nejakom konflikte. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz má slovo ďalšia rečnička. Ďakujem za to, že ste mi udelili slovo na niekoľko minút. FTH sa takisto pripája k tejto analýze a tá problematika, ktorú rieši nový zákon o práve na združovanie a vytváranie mimovládnych organizácií to je problém, ktorý um, jednomyselne uh, odsudili medzinárodné mimovládne organizácie, aj kambočské mimovládne organizácie, ale aj experti OSN a takisto členovia EÚ. Táto nová legislatíva porušuje medzinárodné štandardy, takisto Medzinárodný pakt o, o ľudských aj e, občianských, e, politických a občianských právach, ktoré e, schváli, ktorý schválila Kambodža. To, tento dokument vláda pripravuje už od roku 2008. EÚ e, už proti tomu zakročila a dlho sa diskutuje o legitimite mimovládnych organizácií a o ich uznávaní. To je veľmi dôležité, pretože to korešponduje s e, usmerneniami, ktoré e, existujú na medzinárodnej úrovni. Európsky parlament takisto prijal rezolúciu minulý týždeň a tá je veľmi dôležitá v tomto kontexte. Európska únia teda prijala viacero krokov, ale bezúspešne, pretože ten zákon napriek tomu v Kambodži bol schválený. Ale musíme si teraz uvedomiť, aké rizika to vytvára pre budúcnosť. Musíme e, si uvedomiť, že tento zákon vytvorí ešte ďalšie prekážky riešeniu tých otázok, ktoré Kambodža tak či tak musí riešiť. A e, aj to Európska únia už dlho sleduje dlhé roky, ako napríklad arbitrárne zadržania, e, nedostatočná nezávislosť justície v Kambodži, e, stav e, občianskej spoločnosti a tak ďalej. Čiže tento nový zákon o združeniach môže ešte viac e, obmedziť ten boj, ktorý miestne komunity e, vedú dennodenne e, proti inštitúciám, ktoré zaberajú svojvoľne ich pôdu, ich pozemky. Toto tento e, zákon môže obmedziť všetky združenia, ktoré obhajujú svoje záujmy. Poukážem napríklad na nedávne hrozby a obťažovanie e, jedného združenia e, v Kambodži, DOC. A náš uh, uh, riaditeľ miestnej organizácie FIDH, organizácie ADOC, e, je teraz e, pod e, tlakom a pretože on odsúdil zadržanie dvoch dedinčanov v pozemkovom konflikte, ktorý vlastne dokumentuje. A toto vytvára veľké problémy. Ak Európska únia chce efektívne tlačiť na tie nedoriešené problémy v Kambodži, je potrebné, aby to robila holisticky a aby naozaj e, vytvárala neustály tlak, aby hovorila o všetkých otázkach zároveň a, e, teda aby zasahovala do e, každej problematiky. Pokiaľ ide o, tie, o to e, zaberanie pozemkov, toto je ešte nevyriešené. Za minulý rok došlo k 108 nových, e, novým prípadom zaberania, e, svojvoľného zaberania e, pozemkov. Týka sa to 10 tisíc rodín a 50 tisíc jednotlivcov FIDH E, zdokumentoval dva osobitné prípady. Jeden sa týka sektora cukru, druhý sektora kaučuku. Tieto dva prípady ostávajú ešte stále nedoriešené. My sme nedávno napísali otvorený list na túto tému. Vy ste sa s týmto listom určite tiež stretli. Takže ak e, mám predložiť nejaké odporúčania, tak e, odporúčim asi to, aby v budúcnosti e, problematika Kambodže ostala medzi prioritnými témami Európskeho parlamentu. Je potrebné neustále pamätať e, na tie jednotlivé e, lehoty, ktoré majú OS, na úrovni OSN inštitúcie. V septembri Rada pre ľudské práva príjma rezolúciu o Kambodži a my žiadame, aby na úrovni OSN sa hovorilo silným jazykom o situácii ľudských e, práv v Kambodži a o tom, že sa tam teraz e, obmedzuje právo združovať sa, právo slobody prejavu a teda, že sa príjma nová legislatíva. A nie len e, tento nový zákon, ale aj nový zákon o pozemkoch, potom tu máme nedávne odporúčania UPR a takisto by sa malo hovoriť o predlžení mandátu osobitného spravodajcu OSN, pretože tento spravodajca potrebuje dostatočný mandát, dostatočne široký, aby mohol monitorovať situáciu priamo v teréne. Ďalšia dôležitá lehota na úrovni OSN je e, prijatie správy, e, ktorá hovorí o otázke tzv. shrinking space. Eh, a tu je potrebné rozširovať osvedčenú prax. Chcem upozorniť Európsky parlament na jedno podujatie v decembri. Bude sa konať na úrovni EÚ, organizuje to ESVČ a toto podujatie bude mať za cieľ hovoriť o mimovládkach a o ich vzťahu s EÚ a o otázke tzv. shrinking space o zmenšujúcom sa priestore a je dôležité, aby na tomto podujatí bol zastúpený aj Európsky parlament, aby e, bolo možné rozširovať dobré postupy a aby sa mohlo viac e, hovoriť o tomto probléme a na záver ešte žiadam, aby e, Európsky parlament kládol otázky na dve témy. Poprvé, prečo na vysokej úrovni sa nepríjmajú verejné pozície alebo verejné rezolúcie k tomuto novému zákonu pod skratkou Langot. A druhá téma, ako by sme mohli v budúcnosti aplikovať tzv. Human Rights Best Approach pre rozvoj. Ten má vlastne obsahovať dve veci. Po prvé, posilniť a chrániť najzraniteľnejšie obyvateľstvo, najmä v tom pozemkovom konflikte a takisto ako zabezpečiť účasť občianskej spoločnosti na implementácii a hodnotení tohto programu. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dostane slovo e, Jean, pán Jean-François Cotin, ktorý je vedúcim delegácie v Kambodži a následne dostanú slovo členovia výboru. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Trošku som ostal prekvapený, nevedel som, že dostanem slovo takto bezprostredne, ale chcem trošku doplniť tie dve prezentácie, ktoré tu boli predstavené. Pokiaľ ide o zákon o združeniach a mimovládnych organizáciách, priznávam, že osobne som trochu sklamaný z toho, že ten zákon bol schválený tak rýchlo. My sme na tom veľa pracovali, ako to už spomenula kolegyňa, už dlhé roky sa tým zaoberáme a v posledných mesiacoch sme boli v úzkom kontakte s vládou a rôznymi inými partnermi a naozaj by sme si želali viac času na to, aby sme mohli e, reagovať, e, tak ako povedala pani Kek. Samozrejme, teraz závisí aj e, všetko od toho, ako sa bude interpretovať v praxi tento zákon. Ešte je dôležité spomenúť, že mimovládky, ktoré sú registrované teraz v Kambodži, či už miestne alebo medzinárodné, ostanú registrované, nebude potrebné opätovne sa registrovať. Čiže nie je tu riziko, že nejaká mimovládna organizácia v súlade s novým zákonom stratí registra- registráciu. To nie. No a my ako delegácia EÚ a európsky partneri a členské štáty musíme teraz naozaj veľmi presne monitorovať situáciu, musíme veľmi pozorne sledovať, či sa tento zákon nebude vykladať aj e, škodlivým spôsobom, mimoriadne škodlivým spôsobom. No a potom, pokiaľ ide o tie pozemky, o tú pozemkovú problematiku, tri pripomienky. Poprvé, E, pre SVČ a pre delegáciu e, v Kambodži je to priorita, e, dá sa povedať taká najdôležitejšia priorita v našom dialogu o ľudských právach s Kambodžou. My tu pracujeme na troch úrovniach. My sme súčasťou politického dialógu s rozvojovými partnermi a s vládou a hovoríme pravidelne s nimi o tejto pozemkovej problematike Pravidelne dostávame e, správy od e, vlády o smernici z roku 2012, ktorá hovorí o zlepšení pozemkového riadenia v Kambodži, o lepšom prerozdeľovaní e, pozemkov a takisto o tých ekonomických pozemkových koncesiách, ktoré udeľuje vláda. Čiže toto riešime tri posledné roky Hovorí sa o tom, ako sa prerozdeľuje pozemkové vlastníctvo, hodnotíme e, tieto veci. Niektoré kontrakty boli napríklad e, zastavené a niektoré pozemky sú rozdeľované v rámci sociálnych koncesí. Druhá téma pozemkové E, koncesie, ktoré sa týkajú pozemkov, na ktorých sa pestuje cukrová trstina. Týmto som sa veľa v Kambodži zaoberal a aj tu sme urobili určité pokroky, i keď, už nie, i keď ešte nie sme na konci tunela. Vytvorila sa ministerská pracovná skupina, ktorá bude zodpovedná za to, aby sa vyplácali náhrady rodinám a komunitám, ktoré boli poškodené týmito e, pozemkovými koncesiami. Teraz e, by vláda mala urobiť audit žiadosti, ktoré vznášajú mimovládne organizácie a jednotlivé komunity obyvateľov. No a pokiaľ ide o Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva a jeho používanie, hlavnou prioritou ostáva to, aby sme pomáhali e, v, tom, v, tom, v týchto pozemkových sporoch. No a ďalšia vec týkajúca sa rozvoja chcem členom Európskeho parlamentu oznámiť, že s ďalšími európskymi partnermi sme v Kambodži vyvinuli, okrem iného aj so Švajčiarskom, vyvinuli sme spoločnú stratégiu pre spoluprácu, e, pre rozvoj v Kambodži a jadrom tejto stratégie je e, dobré riadenie, demokracia. A toto je pre nás veľmi užitočný nástroj, ktorý používame a budeme používať v politickom dialogu s vládou Kambodže. Ďakujem veľmi pekne a teraz pani Bieler, nech sa páči. Thank you. Thank you also for... Ďakujem. Ďakujem aj za odporúčania, ktoré ste urobili a za opis situácie. Mám otázky. Okrem zákona Lango, ktorý bol včera prijatý, je oznámenie, že budú aj ďalšie zákony, napríklad o odboroch, o odborovom hnutí a o boji s zločinmi na internete. Zdá sa mi z pohľadu zvonka, že už tieto dva zákony v podstate podkopú demokratické štandardy. Ako to vnímate vy? A možno by to Možno to bude viesť aj k ďalšej, ďalšiemu rozkladu demokratických štruktúr a rozvoju v Kambodži. Ako ste povedali, pani Ge-Pung, eh, nie je veľmi pozbudzujúce vidieť, ako sa rozkladá tá živá občianská spoločnosť, ktorá pracovala, vznikala v Kambodži a cieľom možno týchto dokumentov je, aby znova sa oživila občianská spoločnosť a aby vláda uznala a oľutovala všetky tie rozličné zásahy. Členské štáty Európskej únie a tiež náš parlament, aspoň väčšina v parlamente, však zatiaľ nepočuli žiadne takéto signály a preto to je veľmi nebezpečné obmedzovať občianskú spoločnosť, občianské organizácie vo svojej práci. Mám tu aj otázku na právny štát. Pani Tusepultre, vy ste poukázali na to, k čomu bude viesť tento zákon. K väčším ťažkostiam pri boji s korupciou, alebo sú tu otázky k samotnému právnemu štátu. Hoci ste sa už vyjadrili k právnom štáte, ja som si prečítala v projekte World Justice v indexe, že klesla Kambodža z 99. miesta na 102. miesto a podľa mojich poznatkov sa za smrtiace za streľbu v januári minulého roku do textilných robotníkov nikto neprihlásil za zodpovednosť, že sa nevyšetruje tento incident, pri ktorom sa zabili, zavraždili aktivisti v oblasti životného prostredia v roku 2012. Zdá sa, že sú tu otázky k právnemu štátu a k nezávislosti justície v Kambodži. Myslím si, že to musíme vziať do úvahy a trošičku viac sa venovať intenzívnejšie otázke ľudských práv v Kambodži. Pán veľvyslanec Kota, ďakujem pekne, že ste prišli. Čítala som aj od vás text o týchto zdlhavých ústupkoch a koncesiách na ťažbu cukrovej trstiny. Zdá sa, že tu existuje firma, ktorá pochádza z EÚ a ktorá bola zapletená do boja o koncesiu alebo do nejakej nezrovnalosti v oblasti pracovných podmienok a že v Británii dokonca ide o súdny prípad v tejto súvislosti. Vážená pani predsedajúca, keď som si všetko toto vypočula, napadlo ma, že náš parlament by možno mal tým či iným spôsobom posilniť vzťahy s kambožským parlamentom, aby spolupracovali a v budúcnosti, možno nie, nie okamžite, ale v budúcnosti by sme mohli zintenzívniť našu spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem. Chce niekto odpovedať? Kto chce hovoriť prvý? SOVČ? Áno, čo sa týka vašej otázky, že firma z EÚ takisto je zapletená do problému s Hm, licenciami. Túto firmu teraz kúpila americká firma, takže už to nie je európska firma, ale existuje stále súdny spor. Robotníci možno budú súhlasiť s mimosúdnym vyrovnaním, ale všetky tieto ústupky a auditor bude súčasťou hry a možno, že bude teraz možné tieto koncesie predlžiť. Ešte sledujeme situáciu a uvidíme. Pani Van Bruk, nech sa páči. Ďakujem za otázku. Pani, za otázku, že či, keď včera schválila vláda Lango a dokonca aj parlament, či to bolo za prítomnosti opozície alebo nie. V kambodskom národnom zhromaždení zasadajú len dve hlavné politické strany, vládnúca strana a opozičná strana. Opozičná strana bojkotovala včerajšie zasadnutie, takže tento zákon bol prijatý iba jednou politickou stranou. A treba mať na pamäti, že tento návrh ďalších podobných zákonov, troch podobných zákonov o, odbor, o odboroch veľmi reštriktívny aj pri tvorbe únii. Doteraz e, odbory sa mohli vytvoriť tak, že nebolo potrebné povolenie ministerstva práce. Ale ak takýto návrh zákona prejde, aj odbory majú právo požiadať o povolenie z ministerstva práce a musia mať 20 členstva, aby mohli tam založiť e, miestne odbory a aby založili odbory, tak federácie musia mať 15 miestných e, odborov, aby vytvorili federáciu odborov a ak chcú vytvoriť konfederáciu odborov, musia mať 10 federácií. Takže tu je veľa reštrikcií pre odborovú prácu. Odbory stratili svoju nezávislosť vláda ich nutí platiť poplatky a musia sami si stanoviť to, poplatok, ktorý vyberajú podľa platov. Všetky tieto a podobné záležitosti sú veľmi zlé pre odbory. Spomenuli ste pána Šutbutyho, ktorý bol zabitý bez toho, že by sa jeho smrť vyšetrila. Nie len pán Šutbuty. Od roku 1994 až do roka 2020 2012, opravuje sa rečnička. V tomto období bolo zabitých 12 novinárov za Bieleho dňa mafiánským štýlom a nikto z páchateľov nebol predvedený pred spravodlivosť. A tri odbory, veľmi popúrne, populárne odbory, tiež utrpeli straty, zabili jedného z odborových predákov a nikto nevyšetril jeho smrť. Vraciam sa teraz k nášmu zákonu, nie len zákon o odboroch, ale zákon o telekomunikáciách a o zločinoch na internete, ale ešte aj polnohospodársky zákon. Ak prejde polnohospodársky zákon, umožní to zlegitimizovanie starých legitímnych eh, koncesí na pôdu. Takže v Kambodži sa potýkame s týmito problémami. Hovorili ste aj o streľbe v januári 2014, kedy zastrelili robotníka. Tento robotník demonstroval pred továrňou za vyšší plat, za vyššiu mzdu. Zarábajú 177 dolárov, to je minimum z minima a dokonca aj z tejto sumy je ťažké vyžiť čo len jednému človeku, pretože je inflácia vysoká. Takže žiadala by takýto, takéto minimum mzdy sa ten, toto táto suma zvýšila a žiadala aj o slušné pracovné podmienky a pri tejto demonstrácii strieľala policia. Do demonstrantov zabili piatich, jeden je nezvestný a 14 sú zranení, niektorí z nich vážne. Vieme o tom, pretože sme sa o tých 14 postarali. 23 zatkli bez toho, že by mali povolenie alebo zatýkač a Držia ich na hranici s Vietnamom, veľmi ďaleko od rodín. Je to väznica CC3, ktorá je vo vzdialenom regióne a je veľmi ťažké pre ich rodiny ísť ich navštíviť. Toľko k situácii v Kambodži. Beztrestnosť tam stále vládne a právny štát je stále problém, je to vec, o ktorú sa obávame. Ďakujem. Myslím, že pán, pán Cárej sa chcel prihlásiť do diskusie. Áno. Áno, len stručne mm, to, čo ste povedali, je veľmi znepokojujúce. Hovoríte o krajine, ktorá má ďaleko od demokracie a toto trvá už veľmi dlho a toto je nepredstaviteľné pre nás, ale a naozaj e, nechcem hovoriť mene iných, ale e, to, čo som dnes počul, um, a to, že je tu naozaj kultúra násilia, beztrestnosti, e, to je veľmi znepokojujúce. My naozaj nevieme, ako vyriešiť túto situáciu. Mohli by sme vyri- prijať vyhlásenie ale je tu aj také vnímanie, že všetko po červených kmeroch je vlastne lepšie, takže tu je aj otázka, neviem, či by sme mali počkať na výklad tejto legislatívy, keďže už teraz viac menej vieme, čo, o čo v nej ide a to je naozaj potlačanie demokracie a tu sa ukazuje, že mimovládne organizácie budú mať naozaj veľmi e, komplikovanú situáciu, ako aj občianská spoločnosť. Nikto nebude môcť vyjadriť svoj názor. A preto je dôležité, aby sme postupovali čo najskôr, čo najrýchlejšie, aby sme vytvorili nejaký mechanizmus na vašu podporu. A potom v Kambodži je opozícia, sme svedkami opozície, a otázka je, či ide o efektívnu e, opozíciu. E, e, možno áno, ale realita je taká, že tu ide vlastne o štát, kde vládne len jedna strana. Takže mohli by ste sa vyjadriť na to, čo som, k tomu, čo som povedal? Mne ušla tá druhá otázka, prepačte. E, Me, me, de, de monsieur, monsieur Panzeri. E, druhá otázka pána Panceriho. Takže nechám Kek, aby odpovedala, ale pokiaľ ide o tú potrebu, že musíme počkať, ako bude štát interpretovať novú legislatívu, chcem povedať, že už teraz zákon je proti medzinárodným normám pretože je veľmi vágný a tieto vágne pojmy boli používané už aj v minulosti, napríklad za účelmi a svojvoľného zadržiavania jednotlivcov. Takže zákon musí popisovať jasne stav veci, aby občania vedeli, za čo môžu byť prenasledovaní, trestne stíhaní alebo um, odsúdený. A teraz už zákon nesplňa kritéria potrebnosti a proporcionality, pretože existuje v Kambodži už iná legislatíva, ktorá mohla riešiť tieto problémy. A zákon je neproporcionálny preto, lebo zavádza e, extrémne vysoké pokuty a tresty. Myslím, že tá otázka právneho štátu a stavu, súčasného stavu práva bola už dobre popísaná. Pre nás je toto naozaj zásadná otázka. Pokiaľ ide o slobodu e, slova, e, to je predpoklad aj e, splnenia ekonomických e, cieľov. Európska únia je vlastne najväčším donorom Kambodže v oblasti rozvojovej pomoci. Pán Kotan, Mám tri malé pripomienky. Pokiaľ ide o proces moratórium, ktoré existuje od roku 2012, tá otázka transparentnosti ekonomických koncesí, ktoré boli udelené pred e, moratóriom, nebol, e, nebola ešte objasnená E, čiže tieto koncesie ešte stále pretrvávajú a toto musí Európska únia monitorovať. Druhá pripomienka, spory v oblasti cukru. Tu takisto ostávajú ešte nedoriešené otázky, pretože, ako ste povedali, Sťažnosti budú teraz e, preskúmané, ale neexistujú nejaké lehoty ani e, žiadne tabuľky, podľa ktorých sa vypočítajú náhrady škody. A potom sú tu tie koncesie, ktoré ešte stále sú jednoducho nelegálne a a priori nedovolujú obyvateľstvo vráti, obyvateľstvu vrátiť sa na svoje pozemky. A tretia otázka, aká je úloha občianskej spoločnosti v tomto procese a ako nová legislatíva ohrozuje e, celý tento stav. Nech sa páči, máte slovo. Vy ste sa pýtali, či Kambodža má teraz tendenciu využívať jednu stranu, či je tam v podstate iba jedna politická strana. V Národnom zhromaždení teraz sú dve politické strany v opozícii, ale napriek tomu všetky zákony, ktoré sa prijímajú, si vyžadujú iba 50% plus jeden hlas. To znamená, že hlasy opozície nie sú dôležité. Napríklad zákon Lango včera bol odhlasovaný 68 členmi vládnúcej strany a 55 členov opozičných strán bojkotovali toto hlasovanie, neprišli na hlasovanie, ale to nebolo podstatné, ten zákon bol aj tak schválený. Takisto boli schválené tri zákony, ktoré kontrolujú justičnú moc bez prítomnosti opozície. A tieto tri zákony vlastne nastolujú e, taký stav, že výkonná moc kontroluje súdnu moc v súčasnosti. Čiže teraz v Kambodži nemáme deľbu moci, ktorú e, vyžaduje naša ústava. Teraz e, vlastne Súdna moc aj zákonodárna moc je kontrolovaná výkonnou mocou, exekutívou, takisto médiá, televízia, všetky televízne programy sú pod kontrolou politickej strany, ktorá je pri moci. Teraz e, jedna súkromná spoločnosť žiada o licenciu, aby mimovládky aj opozícia mali nejakú nezávislú e, televíziu, ale opozícia nemá 3 milióny, ktoré musí zložiť, aby mohla vzniknúť táto televízna stanica. A už rok sa o to bojuje, ale ešte stále tento, táto televízna stanica nevznikla. Takže v Kambodži je naozaj veľmi ťažké hovoriť o viacstrannom politickom systéme, ktorý vyžaduje ústava. Máme viacero politických strán, ale vlastne väčšina zákonov je príjmaná je príjmaná hlasmi jednej politickej strany. Iba zmena ústavy si e, vyžaduje dve, dvojtretinovú väčšinu a na vyhlásenie dôvery vláde stačí iba 50 hlasov plus 1, čiže to pre vládu teraz nie je problém. E, a pokiaľ ide o ten zákon o odboroch, a zákon o kybernetickom zločine a e, zákon o poľnohospodárstve, je tu riziko, že tieto návrhy zákonov odhlasuje iba e, vládnúca politická strana sama. Pokiaľ ide o um, pozemkové spory, súhlasím s Gael, je to obrovský problém, pretože teraz môžeme konštatovať, že 63 ornej pôdy je predmetom ekonomických koncesí, ktoré sa udelujú súkromným spoločnostiam a viac ako 700 tisíc Kambodžanov stratilo svoju pôdu, bolo vyhnaných, e, vyhnaných z pôdy. Majú síce náhradné E, miesta pobytu, tzv. relocation sites, ale na týchto miestach, kde teraz majú bývať, nemajú elektrinu, nemajú pitnú vodu, nemajú tam príbytky, nemajú tam školy pre deti, nemajú tam nič, e, sú to vlastne neobývané, nezastávané pozemky, ktoré dostanú tí ľudia, na ktoré sa musia odsťahovať. Sú to vlastne osoby, ktoré sú utečencami vo vlastnej krajine a preto Kambodžania odchádzajú z Kambodže a hľadajú si prácu deň. Inde stovky tisíc Kambodžanov odchádzajú do Thajska, do Malajzie a takisto do Južnej Kóreji. V Kambodži máme dediny, kde nájdete iba najstarších a najmladších obyvateľov a tí v strednom veku odišli už do zahraničia, aby si našli prácu a to je veľmi smutné. Chcete ešte niečo dodať? Nie. Takže sa chcem poďakovať obom rečníčkám eh, za tieto príspevky. Je to veľmi zaujímavá krajina a budeme na nej ďalej pracovať. Ďakujem všetkým.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 Mám to prečítať? ¿La leo yo? Well, it's a question on, on, on Tibet. Mám tie otázky teraz prečítať. Ide o Tibet. Je tu aj Giorgio Antonio, aby mohol odpovedať na otázku pán Pancierio k Tibetu. Áno, ďakujem. There are sadly continuing cases of... Žiaľ, e, pokračujú prípady uh, Tibetanov, ktorí sa ktorí sa seba poškodzujú Viacerí sa upálili v Číne, 114 e, dokonca zomrelo a viac, e, naviac e, kriminalizácia upalovania vlastne vedie, vedie k postihom a tu je vlastne viacero obav o e, ľudskoprávnu situáciu v Tibete a e, valné zhromaždenie OSN ako aj e, UNHRC sa vyjadrili k týmto prípadom a takisto nabádajú čínsku vládu, aby riešila tie korene a dôvody e, týchto aktov a aby rešpektovala ľudské práva. Čínske orgány by mali e, rešpektovať právo Tibetanov na e, zhromažďovanie a takisto treba prepustiť všetkých, ktorí zadržiavajú na základe toho, že sa zúčastnili nejakých mierových alebo pokojných demonstrácií a takisto treba vytvoriť autonómne prostredie pre e, novinárov. Nie je tu nejaká, e, ofic, nejaký oficiálny kontakt s vyslancom Dalajlámu. My napádame, aby sa obnovili tieto kontakty, aby sa riešili e, prapôvodné príčiny konfliktu a aby táto situácia bola riešená vo forme strategického dialógu aj v júni na samite EU-Čína. Pred desiatimi e, dňami nám takisto e, udalosti pripomenuli túto situáciu a v novembri bude pokračovať dialog s Čínou o ľudských právach, kde budeme tiež hovoriť o týchto otázkach. Sí, grazie. Ďakujem. Mm, áno, e, porozumel som odpoveď, ale nemyslím si, e, že to naozaj e, rieši situáciu. Dalaj Lama sa pokúsil dostať túto tému na program a žiadal o odpoveď a naozaj naliehal ale myslím si, že niekedy sme príliš e, slabí voči Číne a myslím si, že je čas, aby sme boli odhodlanejší. Áno. Ehm, čakáme na ďalší dialog o ľudských právach s čínskymi orgánmi a samozrejme e, je únavné počúvať stále dookola e, tie isté odpovede a informácie. Uh, as I said, uh, Ako som povedal, uh, tieto otázky a témy sa nastolujú na najvyššej úrovni vo všetkých bilaterálnych diskusiách s čínskou stranou. Tieto témy sa dostali do strategického dialógu aj počas samitu EU-Čína. A to nie len vo všeobecnom eh, kontexte, ale hovorilo sa aj o veľmi konkrétnych prípadoch. A čínska strana, eh, čím vyššia je úroveň eh, diskusie, tým sú sebavedomejší, majú vlastné názory na ľudské práva, tvrdia, že za uplynulé roky sa zlepšila situácia, tvrdia, že majú vlastnú cestu rozvoja a sú o tom presvedčení. Oni sa nevyhýbajú týmto otázkam, odpovedajú na ne na najvyššej úrovni, ale jednoducho odpovedajú takto. A my nevyužívame len argumenty princípov a zásad, keď eh, hovoríme o týchto otázkach, eh, využívame aj ekonomické argumenty, ale odpoveď je stále rovnaká. Ďakujem. Eh, pani Lochvile, vy máte otázku, ktorá sa týka Emirátov. Ďakujem. A moja otázka sa týka potlačania e, slobody slova a zhromažďovania e, v Spojených Arabských Emirátoch. E, táto situácia zhoršuje od roku 2012. V roku 2013 94 aktivistov bolo súdených a 69 z nich bolo odsúdených až e, do výšky 15 rokov za nenásilné vyjadrenie vlastnej, e, vlastného názoru. Osobitný spravodajca sa venoval tejto téme a pracovná skupina OSN pre e, samovolné zadržiavanie takisto nadnesla túto otázku a teraz e, vlastne ide o túto tému. A tá otázka je, ako, mám tu vlastne 6 otázok, e, či EÚ a členské štáty podnikli nejaké kroky, pokiaľ ide o e, zhodnotenie tohto masového súdneho procesu. A moja otázka je, ako bolo toto stanovisko komunikované E, orgánom a verejnosti a takisto, e, či EÚ žiadala o prepustenie týchto 69 odsúdených a či EÚ e, zvažuje verejnú výzvu na bezpodmienečné prepustenie všetkých väzňov, ktorí boli odsúdení len na základe mm, slobody slova alebo využitia slova. slova a, a či o toto požiadala, či mala možnosť navštíviť týchto odsúdených, ak áno, aké boli zistenia. A takisto sa pýtam, či sú plánované ďalšie kroky, ďalšie návštevy. A potom taká všeobecnejšia otázka, pretože EÚ je e, partner, obchodným partnerom eh, Spojených arabských emirátov a preto sa pýtam, ako využíva túto svoju silnú ekonomickú pozíciu na ovplyvnenie eh, situácie v tejto krajine. Ďakujem. Myslím, že pán Slobek odpovie. Dobrý deň. Áno, samozrejme, vítame e, otázky, ktoré sa týkajú ľudských práv, aj otázky, ktoré sa týkajú e, Spojených arabských emirátov. E, po prijatí rezolúcie parlamentu v roku 2012 sme reagovali a Spojené arabské emiráty potom slúbili, že e, zostavia pracovnú skupinu e, pre ľudské práva, ktorá sa bude venovať e, témam, o ktoré sme požiadali. Aby som konkrétne zareagoval na vaše otázky, pokiaľ ide o tento masový súdny proces, hromadný súdny proces, samozrejme v mene e, misie EÚ, alebo misia EÚ v mene EÚ požiadala o e, riešenie a o návštevu. E, táto téma je pravidelne nastolovaná zo strany orgánov EÚ. My sa spoliehame na tiché diplomatické kanály, nevy, nevydali sme nejakú verejnú výzvu a pokiaľ ide o žiadosť o návštevu, EÚ nepodala žiadosť. E, ehm, my sme navštívili v rámci neformálneho stretnutia pracovnej skupiny pre ľudské práva toto zariadenie. Nenavštívili sme konkrétne zadržaných a nebolo to ani to zariadenie, kde sú teraz zadržiavaní 69 odsúdení a v budúcnosti, keď bude ďalšie stretnutie v Emirátoch, požiadame o možnosť navštíviť ďalšie zariadenie a dúfame, že dostaneme povolenie na takúto návštevu. Európska únia nevie o tom, že by členské štáty, niektorý z členských štátov navštívil väznicu. A pokiaľ ide o ďalšie kroky, budeme e, ďalej využívať náležité diplomatické kanály a takisto aj ten neformálny formát pracovnej skupiny, aby sme hovorili o práve na spravodlivý občanský súdny proces, o ľudských právach, právo na vyjadrenie a takisto e, sa môžu pri, môže pripojiť aj spravodajca OSN. My e, spolupracujeme v tejto oblasti. A posledná otázka, ktorá sa týka ekonomického vplyvu. My sme v Abu Dhabi až v roku 2013 e, zriadili EU delegáciu a táto delegácia sa teraz usiluje koordinovať a posilniť e, pozíciu e, členských štátov EÚ, aj pokiaľ ide o otázky ľudských práv a budeme v tom aj pokračovať. A chcem ešte spomenúť aj to, že SVČ má k dispozícii len isté diplomatické nástroje, ale nemali by sme zabúdať na to, že členské štáty majú väčší vplyv a že e, takisto členské štáty by mali využívať svoj vplyv voči e, orgánom e, Spojených arabských emirátov, SAE, a takisto, keď zoberieme do úvahy proces ehm, šengenských víz a využitia ehm, tohto nástroja, tu sa tiež môžu dosiahnuť úspechy. Ďakujem. A teraz e, je na rade pán Henkel, ale ten tu nie je. Pán Demesmaker položí otázku v mene pána e, Henkela. Je to otázka ktorá sa týka Rohingya. Či Európska únia robí niečo proti prenasledovaniu tejto menšiny Rohingya? Pani Eskarnemet odpovie. Sí, adelante, adelante. Okay, yes. So, thank you very much uh, for the... Ďakujem. Ďakujem Európskemu parlamentu za to, že sa zaujíma o stav ľudských práv v Mianmare a ďakujem za to, že sa, situ- že sa zaujímate o situáciu menšiny Rohingya. Európska únia o tomto hovorila vo svojom dialogu e, s Mianmarom. Bola to jedna z hlavných tém. 22. júna 2015 Rada pre zahraničné záležitosti schválila závery Rady o nadchádzajúcich voľbách v Myanmare, Burme. A Európska únia v týchto záveroch vyzýva, aby sa konali demokratické a transparentné voľby, na ktorých sa zúčastnia všetci občania Myanmaru, Barmy, vrátane menšín, aby uh, mohli aj príslušníci menšín voľne, slobodne odovzdať svoj hlas. Závery rady takisto zdôrazňuje, že sa udržateľne trvalo, musí vyriešiť otázka občianstva príslušníkov menšiny Rohingya. To by stlmilo takisto migračné tlaky a takisto by sa tým zachránili mnohé ľudské životy tým, že by sa utlmilo pašovanie ľudí. 14. až 18. júna sa konala návšteva do Mianmaru a pán Stavros Lambrinidis, osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva, upozornil osobitne na problematiku Rohingya a takisto o tom hovorilo s, min- s ministrom zahraničia, ministrom migrácie a takisto e, s hlavným ministrom štátu Rakan hovoril o tejto problematike a Stavros Lambrinidis svojich partnerov vyzval, aby hľadali udržateľné riešenie pre všetkých ľudí, ktorí už generácie žijú v Mianbare a majú právo na občianstvo. V štáte Rakán pracujú aj mnohé mimovládne organizácie a medzinárodné organizácie a zdôraznil, že potrebujú podporu pri svojej dôležitej práci. Rohingya boli takisto témou na druhom migrančnom dialógu v júni 2015 Európska únia naďalej predkladá rezolúcie o situácii ľudských práv v Mianmare na úrovni eh, OSN aj na valnom zhromaždení a takisto aj na Rade pre ľudské práva. A situácia v štáte Rakan eh, je na prominentnom mieste v každej rezolúcii. Napriek tomu že e, teda Európska únia pravidelne zvyšuje objem svojej humanitárnej pomoci e, pre štát Rakan. Aktivita sa sústredí najmä na vzdelávanie, e, pitnú vodu, hygienu, takisto medzináboženský rešpekt a boj proti diskriminácii. Rozvojová pomoc EÚ pre štát Rakan je viac ako 35 miliónov eur. Je to a humanitárna pomoc je 18 miliónov. Okrem pomoci pre menšinu Rohingya v Mianmare Európska únia poskytuje takisto humanitárnu pomoc pre utečencov Rohingya v Bangladeši a takisto je v úzkom kontakte s orgánmi Thajska, s ktorými sa rozširuje dialog o situácii menšiny Rohingya. Thajské orgány sa zaviazali riešiť tento problém a prijali rôzne opatrenia, vrátanie, obmedzenie pašeráckých sietí a odokrytie masových hrobov v južnom Thajsku. Pani Mogherini toto všetko popísala aj v liste thajskému premiérovi z 26. mája. Okrem toho, komisia nedávno vyčlenila nové financie 300 tisíc eur na podporu príslušníkov menšiny Rohingya v Indonézii a Malajzii. Vysoká zástupkynia Mogherini takisto hovorila o migračnej kríze Európy a juhovýchodnej Ázii v Singapúre. V máji roku 2015 na migračnom dialogu hovorila o tom, že sa musia riešiť najmä príčiny migrácie ako chudoba a zlé životné podmienky. Takisto zdôraznila, že je potrebné bojovať proti príčinám v krajinách pôvodu a migrácie a tranzitu a musí sa uplatňovať regionálny prístup, regionálny kontext. Takisto musíme pamätať aj na bezpečnostný kontext, keď bojujeme proti pašovaniu ľudí a proti nadnárodným e, organizáciám, ktoré organizujú trestný čin. Thank you very much. Something to add now? Chcete zareagovať? Niet echt, behalve eh, hartelijk dank voor het antwoord. Ik heb de belangrijkste zaken genomen. Ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď. Ja som si zapísal to najdôležitejšie a všetko odovzdám pánovi eh, Henkelovi, ktorý vlastne položil túto otázku. Ďakujem a teraz posledná otázka bude predložená pánom Auštrevičiusom. Nech sa páči. Áno, je to veľmi jasné, táto otázka. Pán O'Brien môže odpovedať priamo. For the question. Um, the EU does... Ďakujem pekne za otázku. Mučenie je témou v mnohých dialogoch o ľudských právach v krajinách východnej Ázie. Za niekoľko rokov sa to riešilo v mnohých krajinách Juhovýchodnej Ázie napríklad Turkmensku, v Tadžikistane, Kyrgyzsko v máji, na dialogu s Kazachstanom a Uzbekistanom minulý rok v novembri. Robíme konsistentne sa venujeme aj skúmaniu ľudí, ktorí sa dostali do väzenia za mierové politické aktivity, venujeme sa uväznených novinárom, aktivistom. E, naozaj môžeme vydať konkrétne upozornenia vládam v regióne, aby zabránili mučeniu a tieto odporúčania sa líšia, pretože situácia v každej krajine iná. Niekedy vlády zakročia a naozaj urobia opatrenia tak, aby bolo e, eliminované mučenie. Iné časti regiónu sú pomalšie. Nie je nejaké jedno opatrenie, ktoré by sme mohli odporúčať Samozrejme prevencia mučenia a pozbudzovanie, apelovanie na vlády, aby prijali reformu politík, kde by mohlo prísť k zníženiu incidentov mučenia. To je odporúčanie hodné. Napríklad sme odporúčali aj prijatie legislatívnych reforiem, aby sa zabezpečilo, že mučenie bude trestný čin, že to bude jasné a že sa nedajú na súde použiť konkrétne dôkazy, že sa musia využívať medzinárodné nástroje, dohovory proti mučeniu a že existujú národné mechanizmy prevencie. Ďalej tu je školenie v oblasti prevencie eh, mučenia pre justíciu a pre väženských zamestnancov a policajtov sú tu kroky, ktoré zabezpečujú prístup k právnikovi pre zadržaných vo všetkých fázach väzby. Ďalej sú to e, systémy dohľadu, technológie, ktoré sa dajú vo vypočúvacích miestnostiach a v, vo väzenských celách inštalovať. Potom tu máme celú tému veľkú beztrestnosti. Je veľmi dôležité, aby sa každý prípad mučenia náležite vyšetril a aby boli páchatelia predvedení pred spravodlivosť. Zároveň je treba meniť postoje tých, ktorí pracujú v policajných zložkách, v silových zložkách a niektorí, niektoré prokuratúry sa venujú tejto téme a dosiahli pokrok, ale celý tento región je rôznorodý Takže je dôležité skúmať, čo sa tam deje. Mám projekty o prevencii mučenia v regióne. Poskytnem vám aj niekoľko príkladov. Máme trojročný projekt, ktorý financuje Helsinská nadácia pre ľudské práva. Máme 1,1 milión eur. Potom máme akciu na zabranenie mučenia v Kazachstane a Karz- e, Kazachstane, Turkmenistane. Ten je tiež trojročný. Ďalej tu je zákaz násilia voči deťom vo väzeniach, potom je tu reforma trestného práva a v Kazachstane, Kyrgyzsku a Tadžikistane je tu pokus o program, ktorý má zabraniť e, násiliu voči deťom. Takisto celý rok bude plínuť, máme na to milión eur. Ďalší v Taškente, kde bolo 70 e, zástupcov vlády, ombudsmen, právnici, boli tam ľudia z Národného centra pre prevenciu mučenia, boli tam ľudia z Najvyššieho súdu, toto sme zorganizovali. Ďalší projekt Kyrgyzsku, vrátanie budovania kapacít a prevencie. To je iba niekoľko príkladov. Budeme pokračovať a naďalej túto otázku predkladať na spolu pri rokovania a spolupracovať s vládami pri prevencii. Predsednička, veľmi pekne ďakujem. Pán Avstrievičus, ďakujem za slovo. Ďakujeme za všetky poskytnuté informácie. Verím, že táto téma bude neustále na programe Dňa európskych vysokých funkcionárov. Môžem potvrdiť aj to, že sú návštevy v príslušných regiónoch, ale ak pôjde delegácia do oblasti Strednej Ázie. Bolo by dobre, aby sme vedeli o tejto delegácii, aby podali správu. Pretože iste máte viac informácií, insiderské informácie, pretože ste tam boli. Všetci vieme, že tá situácia je veľmi neuspokojivá. A podrobné informácie o tom, čo robia autority, súvislosti s podozrením zmučenia v zadržiavacej väzbe vo väzeniach, najmä politicky, ľudia zadržaní pre politické dôvody. Tento kontext je dôležitý a pre nás je to absolútne nepriateľné, aby sa to dialo. Celkom iste hovorí pani predsednička za všet, Ďakujem vám všetkým za účasť. Želám krásne leto. Ďakujem aj tlmočníkom. Všetko dobré, schodze je odročená, ďalšia bude v septembri.